It's a problem of those who are not here. Dobré ráno, čiže začíname. Máme veľmi málo času, máme iba hodinu na hlasovanie a máme veľmi ťažké hlasovanie pred sebou a myslím si, že by sme teda mali začať. Hovoria mi, že mám niečo povedať, aby sme vedeli, či ma tlmočia a počujú. Vidíme, že je pekné počasie, tak všetkým želám ešte raz dobré ráno. Takže včera večer sme mali stretnutie koordinátorov. Výsledky tohto stretnutia ste dostali už formou e-mailu. Poprosím vás, pozrite sa na to, aby ste mi dokonca uh, dnešného programu povedali, či, vám, či by ste mali nejaké pripomienky. Pozrieme sa na, na stanovisko pani Rozatun Greifenstein a prepáčte, najprv pani Paliadeli. Najprv tu máme spravodajkyňu Paliadeli. Máme tu značku Európske dedičstvo. Pani Paliadeli, chcete povedať niečo? Nech sa páči. Dobré ráno. Ja sa chcem poďakovať výboru za to, že mám príležitosť pracovať na takejto dôležitej téme. Chcela by som povedať, že som mala veľmi dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a s mojimi kolegami, s radou a aj s komisiou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, hovorí pani predsednička, čiže môžeme začať s hlasovaním. Pozmeňovací návrh. Či máte pripravené kartičky? Máte pripravené hlasovacie kartičky? Áno, všetci? Dobre, takže môžeme začať hlasovať. Pozmeňovací návrh 1, kto je za? Kto je proti? Musíme si to overiť. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. 10 proti, 5 za pri 15 za, u 10 proti, čiže je to prijaté. Je to dosť čudné, musím sa na to pozrieť. Chvíľu prosím o strpenie. V poriadku, mali ste pravdu, čiže 5 za, 10 proti, takže zamietnuté. Hlasujete za alebo proti, takže 6 za, 10 proti. Huh? So once again that Mrs. Pagliatelli knows it. Six... Prepáčte, takže ešte raz. 6 za, desiatí proti. Ale musíme teda hlasovať, máte na to čas, mali sme tu šiestich za, desiatich proti, takže koniec. Teraz sa dostaneme k článku 60. E, kto je za prvá časť, kto je proti, zamieta sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 61 sa stiahla, 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 62, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 sa stiahla, 64 takisto, 7. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujme si to, hlasujme prosím. Končím hlasovanie. 12 za, 12 proti, zamieta sa. 65 sa stiahla. Osmička. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 68. Vypadáva. 66. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 67. Za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 69. Za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12 za, 13 proti, zamieta sa. Pozmeňovací návrh číslo 9, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 70, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 71 za. Skontrolujme. 70 si overíme. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. 15 za, 12 proti. Ospravedlňujem sa prijaté. Sedemdesiat jednotka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Desiatka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 11 za, proti, zdržali sa, prijaté 12 za, proti, zdržali sa, prijaté 72 za, proti, zdržali sa, prijaté 13 za, proti, zdržali sa, prijaté 75 za, proti, zdržali sa, prijaté 14 za, proti, zdržali sa, prijaté 15 za, os, proti, zdržali prijaté 76 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 77 za, proti, zdržali sa prijaté 16 za, proti, zdržali sa, príjma sa 78 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, 78 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12 k 16 príjma sa. 80 za. Proti zdržali sa. Príjma sa. 17 za. 17 vypadáva. 79. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujme si 79. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. 15 desiatým príjma sa. 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kontrolujme si 81. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Sa príjma 81. 14 k 13 hlasom. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Teraz článok 5, 18, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa, 85 za, proti, zdržali sa, skontrolujme si to, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, príjma sa. 19. Kto je za? Proti? zdržali sa? Príjma sa. 87. za? vypadáva, prepáčte. Čiže ideme na 89, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Zle sedíte, musíte si sadnúť správne, lebo potom som z toho domilená. Poprosím vás. Jedna z našich kolegov z EPP je teraz naľavo a teraz neviem, že kde je väčšina. Čiže nový kolega z Maďarska, poprosím vás, nový kolega z Maďarska, vítam vás, ale u nás sa sedí vždy tak, ako sa má sedieť. Nenašli ste to? Takže sadnete si tam niekde, kde je voľné, kde budem lepšie vidieť, že kto vlastne ste. Dobre. Veronika, mohli by ste pánovi pomôcť? To by bolo veľmi zlaté. Dobre, 90. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? zdržali sme sa, zamieta sa. 91, 92 sú identické, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 93 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 95 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 20 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si 20, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 11 príjma sa. 96 za, proti, zdržali sa. Skontrolujme si 96, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 26 proti 1. Kde ste mali ruky, keď ste hlasovali? Takže trochu vždy meškáte pri hlasovaní a potom tu máme nie a mali by sme už hlasovať áno, takže 99 za, proti, zžali sa, zamieta sa, 98 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, stovka po častiach, prvá časť, to je za, to je proti, zdržali sa, príjma sa, druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 102 za, proti, skontrolujeme si 102, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 14 k 13 príjma sa. 104, 104, kto je za prvá časť, kto je za prvú časť, Proti? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 22 za. Proti. Príjma sa. 105 za. Proti Skontrolujeme si 105. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 17 k 8. 23 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 106 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 15 k 13. zo zelených máme jedného poslanca navyše. Mali by ste tu byť. Môžete tu byť, ale nemôžete hlasovať. Jeden zo zelených, áno. Kto tu je zelený? Junkeras hlasuje. Venera už tam tiež. A potom kolegyňa už nemôže výnimočne hlasovať. Takže But it was, it was nothing, es war nicht, it war, war nichts, wo nur eine Stimme Unterschied war. Nebol tu nejaký také hlasovanie, kde by bol iba rozdiel o jedný hlas, takže iba na samom začiatku tam to bolo hneď aj vyriešené. Môžete použiť mikrofón. Ste si istá, že ten rozdiel nebol väčší ako jeden hlas? V tomto konkrétnom? Nie, tuto nie. Môžeme si overiť toto posledné hlasovanie, o ktorom hovoríte. 106. 106. Kto je za 106? Kto je proti 106? Takže si to overme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Nefungovalo mu to tam kolegovi? Aj tak sa to zamieta. 13 13 sa zamieta. Ešte nemá kartičku a je za. Takže to potom je to 14 k 13 a potom je to prijaté. Poprosím vás, máme nového kolegu z Maďarska, ktorý ešte nemá kartičku na hlasovanie. Áno, čiže musím ho započítať. A potom kartička pána kolegu Kavana sa nefungovala, to musíme takisto zarátať. Tak potom máme 14 proti 13 a tým pádom sa to príjma. V poriadku? Dobre. 108. 108, kto je za? Kto je proti? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 109 za, proti, príjma sa. 24 za, vypadáva, pardon, tak to vypadáva. 110, kto je za, proti, musíme si to overiť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, príjma sa. 18 k 11. Ústny pozmeňovací návrh od pani Raner, kto je za, kto je proti? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 11 k 13. Zamieta sa. 111. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 26. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, príjma sa. 112 za, vypadáva, pardon. 27 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 28 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 29 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 30 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 31 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 116 za, proti, zdržali sa, kontrolujeme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa, 14 k 13. 117 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 32 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 108, 119 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 133 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 121 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 34 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 122. 122, kto je za? Proti, zdržali sa, príjma sa. 35 za, prim, proti, zdržali sa, príjma sa. 36 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, príjma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Skontrolujeme si druhú časť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa. A pardon, príjma sa musím takisto eh, brať do úvahy aj váš hlas. 126. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, musíme si overiť. 126. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 37. za. Proti. Zdržali sa. Kontrolujme 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 k 11. Príjma sa. 38. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Príjma sa. 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Príjma sa. 128. Za? Proti? Zdržali sa. Príjma sa. 40 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 41 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 42 za, proti, zdržali sa, skontrolujme si, otváram hlasovanie, robíme 42, končím hlasovanie, to iba strácame čas, keď takéto výsledky vidím. Mala by som to povedať po anglicky? Áno, rozumela som, mali by sme ísť pomalšie. Ja to robím len kvôli vám. Ak stíhate, tak to funguje. Čiže hovoríme o 43, e, kto je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 44 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 131, e, kto je za, kto je proti, to vypadáva. Musíte mi na to upozorniť. 45, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis dvojka, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 133. 133 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 47 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 48 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 49 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz všetko vypadáva. 145. Kto je za? Proti, zdržali sa, zamieta sa. 50, kto je za, kto je proti, zreli sa, príjma sa. 51 za, proti, zreli sa, zamieta sa. 52 za, proti, zreli sa, príjma sa. 53 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Dvojka za, proti, zdržali sa, príjma sa. 56 za, proti, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 57 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 54 za, proti, zdržali sa. Skontrolujme si, otváram hlasovanie. Končím. Príjma sa. 58 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Štvorka za, proti, skontrolujme si štvorku, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, príjma sa. Peťka, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, príjma sa. 59. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. Končím konečné hlasovanie. Kto je za? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 k 0. Gratulujem. Gratulujem pani spravodajkyni, pani Paliadeli. Ďakujeme. So. Jetzt kommen wir zum Draft Opinion von Frau Kammer-Ewert. Möchte Frau Kammer Ideme k návrhu e, od pani Kamajeva. Chce sa prihlásiť o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som sa všetkým zúčastneným poďakovať, ktorí na tomto diele spolupracovali. Myslím si, že to bola skutočne ťažká práca, ale keď sa nám to dnes podarí takto odhlasovať, ako sme to videli, tak potom vlastne návrh tejto smernice, ktorý nám bol predložený, podarilo sa nám ho vylepšiť. Čiže ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, ďakujem aj väčšine politickej skupine, ďakujem aj pani Štefany Biazoli, ktorá v posledných dňoch urobila veľa práce, pokiaľ ide o hlasovať, zoznam hlasovania. Čiže ďakujem veľmi pekne za dobrú o konštruktívnu spoluprácu, pokiaľ ide o túto ťažkú tému. Čiže ideme hlasovať, hovorí pani predsednička. Takže pozmeňovací návrh číslo 80 za, proti. Ešte raz, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 11 za, proti. Zdržali sa prijatí. 113 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 13 za, Aha. Dobre, takže 12 za. Proti zdržali sa, prijatí. 13 za. Proti zdržali sa, prijatí. 116 za. Proti zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 17 za, Áno, takže tam bolo, že pokiaľ sa príjme 16, tak 117, 180 odpada, takže 17 za. To je proti. Musíme si to overiť. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 16 k 13 prijaté. 119 nie. 121, kto je za? To je proti. Držali sa. Zamietnuté. 122. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 123 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 21. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý.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 127 za, proti, zdržali sa prijatí. 128 za, proti, zdržali sa prijatí. 129 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 130 za, proti, zdržali sa prijatí. 131 za, proti, zdržali sa prijatí. 132 za, proti, prijali, e, zdržali sa prijatí. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa, prijatý. 46 za, proti, zdržali sa, prijatý. 47 za, proti, zdržali sa, prijatý. 141 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14 na 14 zamietnutý. 143. To je za. Áno. Ešte raz, pretože sa pomýlil, čiže 141 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12 k 16. A s vami 117, takže 12 k 17. Takže už máš kartu. Dobre. Zamietnuté. 143, to je za. To je proti zdržali sa, zamietnuté. 144, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. Sto štyridsať dva. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 145, kto je za? To je proti. Zdržali sa. Prijatý. 146 za. To je proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný 4. Kto je za? To je proti. Zdržali sa. Prijatý. 150 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 151. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatý. 50 za, proti, zdržali sa, prijatý. 51 za, proti, zdržali sa, prijatý. 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. 53 za, proti, zdržali sa, prijatý. 54 za, proti, zdržali sa, prijatý. 152 za, proti, zdržali sa, prijatý. 55 za, proti, zdržali sa, prijatý. Um, ústny pozmeňujúci návrh Ildiko Galpec za, proti. Otváram hlasovanie, musíme si to skontrolovať. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 16 12. 56 za, proti Musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. 56. Končím hlasovanie. Prijatý. 25 6. 154. 154. Kto je za? Proti. Zdržali sa prija- Zamietnutý. 57. Za. Proti. Zdržali sa Musíme si to otvoriť, takže otváram hlasovanie. 57. Končím hlasovanie. Končíme, takže 15 k 16 zamietnuté. 155. To je za. Proti zdržali sa prijatí. 156 za. Kto je proti? zdržali sa. Zdá sa mi to byť prijaté, ale musíme si to skontrolovať. 156. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 157, kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. 59, kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. Jeden socialista je tu navyše. Pán Repo, um, nehlasujte teda, prosím. Ale zostaňte, zostaňte tu, máme vás radi. My si vás tu chceme. Zostaňte tu. 58 za, proti. Takže o 58 za. Proti. Musím sa skontrolovať. Otváram hlasovanie. Päťdesiat osem. Takže 158. Takže 158, dobre? Nech sa páči. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 k 13 zamietnuté. 159. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Otváram hlasovanie, musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 13 na 14. 160. To je za. To je proti. Zdržali sa. Prijatý. 161. Kto je za? To je proti. Držali sa. Prijatý. 162. To je stiahnutá. Takže máme hlasovať? Viete, čo máte robiť, kto je za. To je proti. Držali sa. Zamietnutý. 163, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa. Prijatý. 60, kto je za. To je proti. Zdržali sa. prijatí. 61, kto je za. To je proti. Zdržali sa to si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 16 zamietnuté. 165 za. To je proti. Zdržali sa. prijatý. 166 za. Čo? 165 Maria 61 bola zamietnutá. Takže teraz hlasujeme o 166, kto je za. To je proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 167, kto je za. To je proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 168 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 169 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 170 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 171, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 160, pardon, 62, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. 63, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 64, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 65, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 172, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 173, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 174 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa prijatí. 67 za, proti, zdržali sa prijatí. 68 za, proti, Môžeme e, pokračovať? 67 do 76, to je za, to je proti. Kto sa zdržil? Všetko je prijaté, takže ideme k 176. To je za, za, to je proti. Takže musím skontrolovať. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. je zamietnuté. 77. To je za. To je proti. Žali sa prijaté. Kompromis 5 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 178. V dvoch častiach. Prvá časť, to je za, to je proti. Zdržali sa prijatí. Druhá časť, to je za, to je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, to je proti. Zdržali sa. Prijatí. 185, kto je za, to je proti zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18, 12, 7, kompromis, to je za, proti. Zdržali sa, prijatý. Kompromis 8, kto je za, to je proti. Zdržali sa, prijatý. 190, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamietnutý. 86 za, proti, zdržali sa, prijatý. Dvojka za, proti, zdržali sa, prijatý. 89, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 94, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 97, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Takže pozmeňujúci návrh 100, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 5 a 101, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 102, kto je za, kto je proti. Musíme to skontrolovať. 102, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 15 k 14. 103, kto je za? Kto je proti? Držali sa prijatí. 104, kto je za? Kto je proti? Držali sa zamietnutí. 6, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 12, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 106, kto je za? Proti zdržali sa Zamietnutý Kompromis 13, kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14, kto je za? Kto je proti, zdržali sa prijatí. Desiatka, za. Proti, zdržali sa prijatí. 111, kto je za? Kto je proti, zdržali sa prijatí. 112, kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. 81, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 82 za, proti, zdržali sa, prijatí. 83, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. 85. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Konečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 k 0. Ďakujem vám všetkým, bolo to ťažké, ale dobre a ďakujeme pani kamerevet a jej tieňovým spravodajcom. sa to, to normálne stihneme? Rosa. Rosa von Thun und Hohenstein. Rosa, žela si ešte niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Tento dokument o iniciatíve občanov vyvolal obrovské emócie, ako som už viackrát povedala, nie iba v parlamente, ale v celej Európskej únie. Mnohí ľudia čakajú na výsledok. My teda navrhujeme, aby to, ten e, dokument bol priateľskejší k občanom, viac orientovaný na občanov, než ten, ktorý sme dostali od komisie. Tento dokument chce otvorenejší prístup, zjednodušujeme postupy, sprístupňujeme ich viac občanov. Chcem upozorniť na bod 59. Pani Sehnalová požiadala o dve časti, ale ja chcem, aby tento dokument nebol pre poslancov parlamentu, ale aby to bolo niečo pre občanov a preto vás žiadam podporiť obe časti pozmenujúceho návrhu 59, hovorí rečnička. Takže 52, hlasujeme za? Proti? Kontrola. Obtváram. P -p Prosím vás, e, pomalšie, hovorí pani Tun. musím založiť kartičku do prístroja. Končím hlasovanie. 7 za, proti 21 Roza, ale nemohla myslím, že hlasovať. Zamieta sa. 51 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 54 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 53 za. To odpada? Áno. Prechádzame k 61. 61 za, proti Zdržali sa, zamieta sa. 59 za. O, o hlasovanie po častiach. Prvá časť za. Prepačte. Nebolo to prijaté? Hlasujeme o oboch. O oboch hlasujeme. Musíme hlasovať, hovorí predsednička. 59 e, v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 60. To je všetko prijaté, čiže go to amendment 6 sa tam píše. 6, pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 63. 63? Nie. 65. To bolo stiahnuté. 67 za. 67 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 7, 68 to sú identické, kto je za, proti, On dneska museli spešiť do práce, pretože zmeškal autobus a teraz je naozaj strašne unavený. Čiže 7 až 68, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 69 za? Proti? Zdržali sa schválené. Zamietnuté. 66 bola stiahnutá, 8 za? Proti? Zdržali sa schválené. 70 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 71. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 73. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 72 za. Proti. Kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 74 za. Proti. Zdržali sa schválené. 75 za. E, to odpada 9. 9. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 76 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 77 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Dvanásť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 78 nie. Ideme na 80. 80, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 13. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 81 za. Proti? Ešte raz 81 za. Proti? Zdržali sa? Kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14 e, k 16 schválené. 82 za, proti, zdržali sa, schválené. 83 e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 86 za, proti, Zdržali sa? Zamieta sa? 87, to isté. 84 a 85 za. Proti? Zdržali sa? schválené. 88 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 90 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 89 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 91 stiahnutá, 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 92 za, proti, zdržali sa a Prepačte. Takže idem na 16. Za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 93 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 94 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 17 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 95 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 96 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 97 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Ďalšie dva sú stiahnuté. 100 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 102 za, proti, zdržali sa, schválené. 103 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 104, 105 sú stiahnuté, 106 za, proti, Myslím, že je to schválené, ale kontrolujeme. Otváram hlasovanie. 106. Končím hlasovanie. 28, čiže schválené. 18 za. Proti. Ešte raz za. Proti. Schválené. Kompromis 1. Kto je za? Proti. Držali sa? Schválené. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 2.29 sú stiahnuté. 31 a 33 sú identické za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 35, 36, to je to isté. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, kontrola. 38 za, teda otváram hlasovanie. Proti? Nie. Prepačte, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 20 k 9 schválené. 14, 40 za, proti. Zdržali sa schválené. 41 e, za, proti. Zdržali sa schválené. Trojka je stiahnutá. 42 za, proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 43 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. 46 za, proti, kontrola. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 21 k 8. 47 za? Proti? Zdržali sa schválené. Prepačte, zamietnuté. 48 za. Proti. Zdržali sa schválené. 50 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Teraz tu máme 5 e, veci vecí od spravodajcu. Môžeme to dať spolu. Čiže 19 nie tak 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, schválené. Konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 k 0. Nikomu to nefungovalo? A vy ste boli za či proti? Za. Takže 29 hlasuje za. Tak dokonca 30 za. Ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že tento nový nástroj bude veľmi nápomocný. Ja mám svoje pochybnosti, ale uvidíme. Teraz sme sa dopracovali ku koncu hlasovania. O 3 minúty začneme s vypočutím. Žiadam všetkých kolegov, aby ostali tu. Máme tu známych ľudí, ktorí prídu na vypočutie a nechcem, aby ste chýbali. Prosím, požiadajte ľudí, aby vošli. So for everyone who is interested, there is a saldi kut. One... Čiže ak e, máte záujem počúvať nás, tak, a nemáte tu miesto, tak môžete ísť do vedľajšej miestnosti, tam si môžete sadnúť a počúvať. Dobré ráno všetkým našim pozvaným hostom. Práve sme skončili hlasovanie, bolo to trochu náročné, pretože tam bolo toho veľa, bolo to kontroverzné. Budem hovoriť po anglicky, pretože niekto mi tu pripravil príhovor po anglicky a predtým, než to budem ešte tlmočiť do Nemčiny, to by mi zobralo veľa času, takže budem pokračovať v angličtine. Bolo by dobré, aby sme všetci hovorili v našom materinskom jazyku a ja to zvyčajne robím. Takže, dámy a páni, ja som presvedčená, že by sme nemali spoločnú identitu európsku, ak by sme zabudli na špecifické úlohy kultúry, predovšetkým pokiaľ ide o cinematografiu. Každý vie, že ak idete na tretie poschodie, tak vidíte, že kino a kinematografia je teraz v centre diania u nás v parlamente Môžete si ísť pozrieť filmy, súvisí to s cenou Lux, čiže teraz máme 4 týždne, kedy si môžete tie filmy pozrieť a potom budeme hlasovať. Dnes to robíme v rámci kontextu ceny Lux, hovoríme o kinematografii vo všeobecne a pozvali sme významných hostí, ktorí nám dnes uh, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Predtým, než prejdem k našim steným hostom, chcela by som pripomenúť všetkým, že uh, Momentálne e, už máme za sebou 10 rokov, v rámci ktorých pracujeme v rámci mediálneho programu v prospech kinematografie. Venujeme sa tomu už teda dosť dlhý čas, podporujeme európske filmy a ich distribúciu. Viete, že už na konci posledného legislatívneho obdobia sme mali nové médiá, vytvorili sme, teda vďaka nášmu kolegovi Ronimovi, e, sa nám podarilo vytvoriť na konci posledného volebného obdobia Media Mundus, to je od roku 2011 do roku 2013, čo vlastne robí a funguje tento projekt až za hranicami Európskej únie. Hovoríme tu o digitalizácii. Včera sme mali našu komisárku, pani Vasiliu, a ona nám povedala, ona nás dokonca uistila prísľubom, že sa postará o kina, aby prešli na digitálne vysielanie, bude ich podporovať finančnými prostriedkami, bude sa snažiť, aby teda mali finančné prostriedky. Myslím si, že sme sa dostali na správnu cestu a v tomto kontexte teraz máme skutočne štyroch prominentných hostí z kinematografie. Som skutočne rada, že tu máme pána Vendelsa. Nemusím vám hovoriť, že kto to je, všetci ho poznáte a veľmi nám vždy pomáha, pokiaľ ide o kinematografiu. Je s námi režisér a je takisto riaditeľom Európskej filmovej akadémie. Ja som skutočne rada, že tu máme aj generálneho tajomníka eh, tejto akadémie, ktorý prišiel s ním. Táto filmová akadémia je dôležitá, je dôležitým orgánom v rámci Európskej únie pretože vlastne udelujú európskych Oscarov. Každý rok, minulý rok to bolo v hlavnom meste kultúry v Bochume a tento rok to bude v Taline e, v decembri v Estonsku. Takže myslím si, pán Wenders urobil veľa vecí, ktoré sú známe, vytvoril napríklad skupinu, ktorá sa zaoberá uh, obrazom Európy tento think tank eh, je dôležitý v rámci európskej agendy, je veľmi dobre, dobre vychádza aj s predsedom Európskej komisie, s pánom eh, Potteringom, takisto z parlamentu, ale aj s pánom Buzekom. Čiže máme tu teraz eh, tohto významného hostia ako prvého rečníka. Teraz poprosím pána Vendersa, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani Pak. Dobré ráno. Oslovujem vás ako riaditeľ Európskej akadémie, ktorá má 2400 profesionálov z oblasti kinematografie v celej Európe. Maj roku 2009 20 z týchto filmárov boli pozvaní do think tanku ktorý zastrešuje e, predseda Európskej komisie, aby sa spoločne zamysleli nad obrazom Európe, imidžom Európy. Netrvalo nám dlho, aby sme identifikovali deficity tohto imidžu Európy. Európa dnes je vnímaná svojimi občanmi predovšetkým ako politické, politická, technická, byrokratická štruktúra, a určitý nejasný ekonomický konglomerát. Správa a riadenie Európy sa stalo ako keby aj imidžom Európy. A to bolo dosť znepokojujúce zistenie a aj vysvetlenie, pokiaľ ide o európsky skepticizmus. Otázka imidžu a identity sú úzko prepojené aby sme vedeli, že kto sme, musíme vedieť, ako vyzeráme. A naopak. To, ako sa pozeráte, ovplyvňuje aj to, ako vnímajú vás. S pánom Barozom sme sa porozprávali na veľ- veľmi plodným spôsobom a bavili sme sa na tému, ako by sme mohli tento negatívny obraz Európy zlepšiť a e, odporúčanie prišlo od pána predsedu komisie. Mali by sme sa sústrediť viac na emočnú stránku Európy. Možno nebudete prekvapení, keď vám poviem, že týchto 20 filmárov, ktorí sú spojení v našom Tintengu, vnímajú európsky film ako riešenie tohto problému. Je to ako keby tajná zbraň na dosiahnutie našej misie považujeme kino a kinematografiu ako jeden z najdôležitejších prostriedkov, ako by sa dal zlepšiť tento emočný deficit, pokiaľ ide o recepciu a vnímanie Európy. Kultúra ako celok a v najširšom slova zmysle je to, čo vytvára identitu a čo určuje ducha Európy. Kino má privilegovanú pozíciu v, toj, v tomto kontexte nie je žiadny iný spôsob, ako by sa lepšie dalo šíriť a komunikovať sociálne, e, sociálne morálne a kultúrne odkazy. Film vytvára identifikáciu a takisto vytvára aj emočné a kognitívne prepojenia. Film nielen robí projekciu filmov, ale takisto sa aj zamýšľa nad obrazom spoločnosti, nad jej stavom, nad jej hodnotami, nad jej zvykmi a to nad tým, čo, či, čoho sa spoločnosť obáva. Film tva, vytvára tieto hodnoty. Film vytvára tieto návyky a ovplyvňuje to, čoho sa bojíme a z čoho sa tešíme. Filmy vytvorili ten americký sen, o ktorom sme počuli. Dokážu urobiť skutočne zázrak, pokiaľ ide o imič Európy. Ak by teda Európa využívala lepšie kinematografiu pre svoj vlastný imič a pre svoju vlastnú identitu. Keby Európa nebola taká plachá a bojazlivá, pokiaľ ide o tento ohromný, ohromnú devíziu, ktorú má. A konkrétne ide o filmovú kultúru. Ak pôjdete do ktoréhokoľvek múzea na celom kontinente, ráno tam uvidíte deti. Veľmi veľa z nich, ktoré sa zaujímajú o kultúru celkom špecifickým spôsobom. Dejiny, umenia sú súčasťou našej európskej kultúry a preto sa deti o ňom aj učia. Ak pôjdete do nejakej predajne kníh, nájdete tam množstvo kníh, národných, ale aj medzinárodných. Máte tam literatúru, poéziu, Všetko toto je súčasť našej európskej kultúry. To sa nedá spochybniť. Keby naše predajne kníh by boli zaplnené 70 e, alebo 80 percentami amerických kníh, tak by sme boli pobúrení. A to sa týka aj koncertných siení. Ale pozrite sa na kinosály všade v Európe a tu nikto neprotestuje. Zdá sa, že niekto poťahuje link, niekedy všetky v kinosáli sú také, kde sa vysiela jeden film, e, ten istý film v celej Európe. To sa nedieje v koncertných sálach ani v predajniach kníh. Ale nechcem sa tu sťažovať. Európske filmy sú vo všeobecnosti vo veľmi dobrom stave. Sú zaujímavé, inteligentné, Choďte si pozrieť tie tri filmy, ktoré boli nominované na parlamentnú cenu Lux. Národné priemysly získali tretinu celkového trhu alebo štvrtinu, pokiaľ ide o konkrétnu krajinu, čo si v minulosti nikto nemyslel, že by vôbec bolo možné. Pred 10 alebo 12 rokmi produkujeme viac filmov ako kedykoľvek predtým v rámci Európy. Čiže nemali by sme lamentovať a stiažovať sa, mohli by sme byť pyšní na minulosť, ale aj na prítomnosť európskej kinematografie. Dnes som tu preto, aby som však hovoril o budúcnosti kinematografie, ale budem o tom hovoriť v špecifickom kontexte. Chcem hovoriť o deťoch. O deťoch, mladých ľuďoch. To sú naši budúci diváci. Ale zároveň sú to aj budúci občania Európskej únie. Väčšina z týchto mladých ľudí po celej Európe nemá e, tú možnosť vnímať e, európske filmy, pretože oni si ich stotožňujú vždy s blockbustermi. Vni- obrovský filmový priemysel je zacielen, zacielený práve na mladú generáciu a využíva pritom silné zbranie. Čiže ako keby nemali európske filmy žiadnu príležitosť dosiahnuť ich obzor a upútať ich. Je to tak. Naša kinematografia vo všeobecnosti e, je zameraná skôr na dospelých divákov. Nie je to fast food, je to skôr dobrá potrava, zdravá potrava pre dušu a pre nášho ducha, ale týmto spôsobom strácame mladých ľudí. Ale to by nemuselo byť takto. Domnievame sa, že je to neakceptovateľné, ak, sa, ak si zamyslíme nad tým, že v celom kontexte najdôležitejšie práve vzdelávanie. Ak diváci budú vedieť niečo o histórii európskej kinematografie budú schopní rozhodnúť sa pre iné filmy, budú si kultivovať svoj vlastný vkus. Skutočne sa to dá dosiahnuť práve vzdelávaním. Ale kinematografia v kurikulách našich škôl zohráva iba úplne zanedbateľnú časť. Film prináša úžasné možnosti, ktoré doteraz ešte nie sú využívané na to, aby sa implementovala kultúrna a sociálna kompetencia do systému vzdelávania. Film ako taký sa vníma predovšetkým ako komerčný produkt a nie ako univerzálny jazyk, ktorý sa dá naučiť a ktorý sa dá aj vyučovať. Žijeme v období, ktoré je poznačené audiovizuálnymi médiami. Deti trávia každý deň viac a viac času pred počítačom alebo televíziou a už nie je toľko nad knihou. Ale na rozdiel od toho, tento vizuálny jazyk ako taký má pozitív, má iba doplnkovú funkciu pri vzdelávaní, ak ho vôbec využívajú školy. Dnes tu reprezentujem Európsku filmovú akadémiu a chcem apelovať na tých, ktorí majú politickú moc a prostriedky, aby zabezpečili, že film bude dôležitejší v systéme vzdelávania a oveľa dôležitejší ako dodnes. Deti, ktoré vyrastajú v dnešnej kultúre by mali skutočne sa naučiť gramatiku a slovnú zásobu tohto jazyka. Veľa z vás sa obáva, že mladí ľudia čítajú stále menej a menej kníh, ale nie je viac znepokojujúce ak si uvedomíme, že deťom vôbec od začiatku nedávame a neučíme ich ten jazyk, aby vnímali film tak, ako by ho mali? Apelujeme na členské štáty Európskej únie, aby vzdelávanie vo filmovej sfére brali vážne, alebo v podstate gramotnosť, filmovú gramotnosť vnímali vážne. Film, rovnako ako ostatné zložky umenia, by mali byť integratívnou súčasťou kurikula vzdelávania a nemalo by to byť iba doplnkový program pri vzdelávaní. Uvedomujeme si skutočnosť, že naša vízia nesplňa určitú politickú skutočnosť. Vzdelávanie nie je záležitosť Európskej únie, ale členských štátov ako takých. A práve preto, ako odpoved na náš apel, veľa ministrov v členských štátoch Európskej únie nám skutočne sprostredkovali to, ako oceňujú našu požiadavku a priznali, že máme pravdu. Povedali úplne jasne, že v ich vlastných krajinách sa síce už urobilo veľa do filmového vzdelávania, Máme tam Vision Kino v Nemecku, alebo Lycée Apprenti vo Francúzsku, Film Education vo Veľkej Británii, aspoň pár vám spomeniem. Tieto programy už skutočne fungujú vo viacerých krajinách a sú aj úspešné. Ale nemali by sme byť už oveľa ďalej v tomto kontexte? Je skutočne dostačujúce využívať takéto prostriedky iba fakultatívnym spôsobom? ak sa chceme dostať do, povin, do situácie, kde budeme mať vzdelávanie ohľadne filmu povinné v kurikulu, musíme robiť oveľa viac. V mojej vlastnej krajine mediálna výchova je stále iba doplnkovým spôsobom vzdelávania. Počet filmov, ktoré sa ročne produkujú v Európe, sa zdvojnásobil za posledné desaťročie zo 600 na takmer 1200 ale zatiaľ čo množstvo produkcie filmov sa zvyšuje, ale počet filmov, ktoré boli komerčne e, premietané, sa znižuje. A čo sa znížilo ešte viac, sú filmy, ktoré prekročia hranice Európskej únie. V roku 2009 všeobecný priemerný podiel európskych filmov v kinách boli 27%. Nie je to síce zlé, ale pre európsku vec je tento číselný údaj skutočne nepotešivý. Väčšina z týchto 27 filmov patrí v tej ktorej krajine produkcii, ktorá bola vyprodukovaná práve v tej ktorej krajine. Veľmi málo priestoru venujeme filmom našich susedov, veľmi málo priestoru venujeme filmom z krajín e, Európskej únie. Niektoré filmy sú úspešné, úspešnosť niektorých filmov dosiahla 45% v Nemecku, 33, e, vo Veľkej Británii 33 a tak ďalej a tak ďalej. Je tu rastúca požiadavka, pokiaľ ide o národný a regionálny kontext. Čiže tieto údaje, vidíte, sú zaujímavé. A vďaka low-costovým e, leteckým linkám stále viac cestujeme, ako keby hranice už vymizli v rámci Európskej únie. Ale pokiaľ ide o filmy z tých miest, kam radi chodíme na dovolenku, cestujú stále menej a menej. A zdá sa, že toto cestovanie filmov po Európe sa postupne úplne zastaví. Ak neurobíme s tým nič, tak budeme mať celú generáciu, ktorá nebude mať príležitosť obohatiť sa o jeden celý veľký dôležitý prvok európskej kultúrnej integrácie, ale takisto budú ochudobnení o sociálnu výmenu a sociálnu e, interakciu. Stále využívame filmy, ktoré importujeme. Musíme sa sústrediť na náš vlastný jazyk, na naše vlastné filmy. Naša európska identita je úplne závislá na takejto forme integrácie. E, Musíme si vymieňať emócie, naše vlastné príbehy. A, nejde tu, a ne, nemôžeme si vymieňať iba peniaze a zákony. Musíme obohatiť naše deti a naučiť ich, aby skutočne si vybudovali vkus, pokiaľ ide o kinematografiu. Musíme v Európe pokračovať, pokiaľ ide o filmové umenie. Musíme sa snažiť viac, aby sme posilili náš vlastný imič smerom na vonok, ale aj našu identitu. Inak nebude, nedosiahneme tú Európu, o ktorej snívame budeme mať iba administratívnu zložku a, ľudia, a ľuďom z nej bude zle. Sme presvedčení, že základné a stredné školy majú veľkú úlohu, aby naučili deti v rámci mediálnej výchovy dekodovať tieto informácie, aby im sprostredkovali informácie o histórii kinematografia, aby ich naučili humánnosti. Naša európska filmová kultúra je poznačená a charakterizovaná niečím, čo ju zvýznamňuje v kontexte celosvetovej kinematografie. Vo väčšine prípadov európska kinematografia hovorí o miestnych, lokálnych príbehoch a preto je špecifická, plná farieb, akcentov, jazykov. Európska kinematografia oslavuje rozmanitosť a v podstate drží európsku rozmanitosť pri živote. Európa a jej imič môže z tohto kontextu iba profitovať. Mediálna gramotnosť a to, aby sa dostala do kurikula ak sa nám to podarí, tak sa nám to vráti mnohorakým spôsobom. Vráti sa to celej Európe a vráti sa to aj producentom filmom. Audiovizuálny priemysel je jedným z najrychlejšie rastúcich v celom svete. Filmy sú, e, obraz je budúcnosťou sveta toto naše stretnutie sa koná vo veľmi dôležitej chvíli, keď Európska únia pracuje na legislatíve, ktorá sa týka Európskej, Európskej filmového programu. Kľúčovou časťou tohto programu je, aby sme pomenovali potreby filmu a audiovizuálneho priemyslu, aby skutočne e, zodpovedali súčasnému stavu a rozvoju spoločnosti, aby sme vytvorili priestor pre hodnoty a aby sme dokázali e, zabezpečiť aj financovanie tohto priemyslu. Filmový priemysel musí byť súčasťou tohto mediálneho programu. Musí byť posilnené, predovšetkým pokiaľ ide o vlastný imič Európy, ako aj pokiaľ ide o ekonomickú budúcnosť a hospodárskú budúcnosť. Tieto dva aspekty sú a zostanú do budúcna vždy prepojené. Pokiaľ ide o vzdelávanie, to je ešte stále v kompetencii členských štátov a preto uh, sa obraciam na e, poslancov, aby e, apelovali aj na e, úrady vo svojich krajinách, ktoré sa, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním. My, Európska filmová akadémia, budeme podporovať Európsky parlament, komisiu a radu v rámci kampane, ktorá sa zasadzuje o paneurópsku iniciatívu mediálnej výchovy na školách. Takáto iniciatíva by mohla byť založená na spoločnom vyhlásení, zo strany predsedov všetkých troch menovaných inštitúcií. Viem od Josea Manuela Baroza, že máme jeho podporu v tomto ohľade. V roku 1988 naša akadémia prezentovala európske, európsku cenu po prvýkrát a ešte v tom roku Európa oslovovala rok filmu a televízie. Odvtedy sa Európa fundamentálne zmenila. A takisto sa zmenilo aj prostredie audiovizuálneho priemyslu. Myslím si, že je nový, že už nastal čas na nový rok európskeho kina. Musíme sa starať o náš vlastný imič práve tým spôsobom, že budeme klásť dôraz na film, aby sme naučili naše deti, ako počúvať, ako vnímať filmy a aby ich dokázali aj oceniť. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán Wim Wenders. Už vidím niektorých kolegov, ktorí chcú klásť otázku, ale zatiaľ neotvoríme kolo otázok a odpovedí. Najskôr dáme slovo ešte jednej kolegyni. Sme veľmi radi, že je tu medzi nami Anna Jakel, je autorkou knihy Európsky filmový priemysel a takisto napísala veľa prejavov, veľa článkov, veľa letačikov o e, mediálnej po- e, a kinopolitike Európskej únie a takisto e, v Bruseli prednáša na univerzite New England a hovorí o európskej koprodukcii čo je jednou z našich tém aj v rámci programu Média. E, pani Jakel, máte slovo? Koprodukcie majú rôzne formy a ja sa budem zaoberať kinematografickými projektami v Európe, kde sa podielajú partnery z rôznych krajín a verejné inštitúcie, ktoré ich podporujú chcem zdôrazniť kultúrne otázky a otázky identity. História produkcie je tak stará ako sametné kino. Všetky pokusy vytvoriť paneurópsky filmový priemysel, eh, vrátanie pokusu Film Europe v 20. rokoch, ktorý zlyhal, to všetko má niečo dočinenia so zraniteľnosťou európskych filmových eh, podnikov, po prvej svetovej vojne a takisto s neschopnosťou Európanov zorganizovať a vytvoriť spoločné obchodné združenie, ktoré by mohlo byť konkurenciou Motion Picture Producers and Distributors of Association of America. Po roku 1945 sa urobilo veľa, aby sa znovu obnovili národné filmové priemysle a aby sa obnovila spolupráca a podporila spolupráca medzi producentami z rôznych štátov. Zástupcovia francúzskej a talianskej vlády v roku 1949 podpísali prvú medzinárodnú dohodu o koprodukcii. Ľudia dnes veľmi dobre vedia, aké sú nevýhody takýchto dohôd alebo zmluv, napríklad vysoké náklady, byrokracia, nerovné mocenské vzťahy, takisto rôzne druhy kompromisov, kreatívne, e, finančné, kultúrne kompromisy. A existuje veľa anekdot, v ktorých sa hovorí o tom, ako musia účastníci týchto zmluv zápasiť s národnými požiadavkami. Ale napriek týmto nevýhodám do 5 rokov francúzsky a talianský filmový priemysel zvýšili svoj objem produkcie a zvýšili takisto čísla zamestnanosti. Mnohé z týchto filmov neboli známe a populárne iba v týchto dvoch krajinách, ale aj v iných častiach Európy. Táto zmluva položila základy pre medzinárodnú formu spolupráce, ktorá sa mohla realizovať v rámci existujúcich rámcov. A takisto to bol začiatok dlhého vzťahu medzi týmito dvoma štátmi. Systém fungoval dobre, pretože Francúzsko a Taliansko vtedy e, mali podobné kultúrne preferencie, mali porovnateľný systém stimulov, mali e, podobnú štruktúru filmového priemyslu a takisto mali e, podobné organizácie, napríklad Anika v Taliansku a CNC vo Francúzsko a takisto jednotlivci z Talianska a Francúzska Eh, mali podobné záujmy, chceli vytvoriť európske kino. Kritici boli dosť tvrdí v tým, k týmto ranným taliansko-francúzským filmom, ale v nedávnych rokoch filmoví historici začali znova pre, prehodnocovať tieto fil, filmy a začali sa na ne pozerať z odlišnej perspektívy. Zistili, že táto ranná taliansko-francúzska spolupráca pozitívne vplývala na kultúru, na spoločnosť, dokonca aj na etiku koprodukcie boli menej konzervatívne a viac európske ako iné národné filmy. Táto objavujúca sa Európa filmov sa nerozvinula do nejakej širšej formy populárnej kultúry, ale možno urýchlila proces európskeho kultúrneho zjednocovania, čo chcel Jean Monnet, a takisto vedla k tomu, že sa viac podobných zmluv podpisovalo, dokonca aj s krajinami v 50. a 60. rokoch za železnou oponou. Dnes sa takéto koprodukcie menia pravidelne podľa meniacich sa politických podmienok. 47 najviac zmluv má Francúzsko. A v menších krajinách eh, koprodukcie produkujú väčšinu domácej filmovej tvorby. Programy Media a Eurimáš podporujú takéto multilaterálne dohody. A takisto to eh, vedie k tomu, že sa v Európe od 90. rokov produkuje stále viac filmov na vysokej úrovni. Problémy koprodukcie sú často podobné ako eh, problémy národných a európskych podporných fondov. Vždy sú zapojené rôzne politické, ekonomické, právne aj kultúrne rozhodnutia. Existencia európskych kín závisí od toho, či politická moc chce podporovať kina a či chce podporovať kultúrnu spoluprácu. Úloha európskych inštitúcií je naďalej veľmi mm, závažná pri produkovaní filmov, ktoré vytvárajú obraz Európanov, ktorý, ktoré vytvárajú imič ich životov, ich spomienok, ich snov, ich presvedčení a pochybností. Všetky filmy podporované médiou a Eurimáš programom hovoria aj okrem iného o kultúrnej diverzite Máme tu napríklad Žany Amelia Michaela Hanekeho alebo Darde, bratov Dardenovcov. To sú uh, liberálni, humanistickí, európsky uh, režiséri. Alebo tu máme uh, filmárov s imigračným pozadím z diaspory, napríklad Fatmir Koci, Mahmud Zemuri alebo Fatih Akin. Uh, Máme tu ďalšie mená, napríklad Ken Loach, Lars von Trier, Alan Tanner, Theo Angelopoulos, Friedrich Thor, Friedrichsen, Antonio alebo Wim, Wim Wenders, Volker Schlöndorf, Manuel de Oliveira, Kišlovský, Zanusi, Kusturica, Vajda, Ištvan Sabo, Lucian Pintilie, Šarunas Bartas. To je len niekoľko eh, z týchto známych mien, ktorých mená viem eh, vysloviť týchto ľudí eh, podporili práve tieto eh, fondy. Takýmto spôsobom mohli režiséri získať financie eh, na vytvorenie svojich filmov, najmä na východe. Ich filmy majú silnú identitu. Takisto sa hovorí, že sú najkreatívnejším trendom v súčasnej európskej kinematografii. Táto produkcia dokazuje, že kultúrna špecifickosť a kultúrna pluralita nie sú nezúčiteľné. Európske inštitúcie podporili tieto filmy a tým pomohli európskemu kinu ostať na čele európskej kultúry. Je to kultúra, ktorá spracováva otázky kultúrnej identity a aj reprezentácii, Zaoberá sa otázkami etnicity, sociálno-ekonomických statusov, rasových záležitostí, rodovej rovnosti mladých, problémov mladých a tak ďalej. Filmová produkcia v Európe je priamo prepojená na E, zasahovanie európskych inštitúcií, ale aj miestnych a národných inštitúcií do kultúrnej oblasti. Tieto filmy sú vyjadrením kolektívnej predstavivosti ľudí. Európska, európske kino je rôznorodé. Globalizácia a digitalizácia spolu s najnovším vývojom v Európe zapričinili do istej miery fragmentáciu kultúry a takisto aj transnárodných perspektív. V digitálnej ére Fragmentácia a rôznorodosť nie sú prekážkou, sú to mm, ale technológia samotná nemôže uchovať rôznorodosť. Európske koprodukcie sú nadnárodné už zo svojej definícii a preto sú dobré na to, aby reagovali na nové výzvy. V nedávnych rokoch Európania boli veľmi aktívni, keď vyvíjali e, stratégie koprodukcie nie iba vo Francúzsku, je, to je krajina, ktorá má najdlhšiu tradíciu koprodukcií, má zabehnuté inštitúcie a rozsiahly systém podpor, ale nie iba vo Francúzsku boli vytvorené nové fondy na podporu koprodukcie. Takmer všade v Európe sa objavili iniciatívy aj na tej najzákladnejšej úrovni na podporu koprodukcie. Európa má neustále rastúci počet medzinárodných filmových festivalov. Európania takisto posilňujú svoje spojenia s bývalými kolónmi, kolóniami a tu pomáhajú malé regionálne fondy. V súčasnej ekonomickej situácii mnohé tieto iniciatívy naozaj neprežijú bez podpory európskych programov. Mnohé, často konfliktné tradície v Európe pri propagovaní kultúrnej diverzity a takisto ekonomická situácia členských štátov neuľahčujú úlohu európskym filmárom a takisto európskym politikom, ktorí ovplyvňujú film. Ale napriek tomu objavujú sa znova národné a, e, pohyby a takisto potreba na inštitucionálnej úrovni aby sme si vybrali práve túto kultúrnu prioritu. Hovorila som o tom, že tie skoré ranné francúzsko-talianské filmy z 50. rokov boli menej konzervatívne a viac európske a to platí aj pre dnešné filmy produkované v rámci koprodukcie. Európske koprodukčné filmy sa zaoberajú problémami identity aj národnou, aj európskou. Tieto veci samozrejme môžeme zlúčiť, dokonca konsolidovať a môžu nás obohatiť. Mnohí Mnohé filmy tých spomínaných režisérov boli koprodukované a všetky boli vysielané na kanály Arte. Je to európsky kultúrny kanál, ktorý má produkovať a premietať diela, ktoré majú medzinárodnú a kultúrnu povahu a majú podporovať vzájomné porozumenie medzi národmi Európy. V Európskom monitorovacom centre pre audiovizuálne oblasti bola predložená správa, kde koprodukcie boli popísané ako most k Európe. Tieto záležitosti sú, nie sú iba čisto európske. Koprodukcie otvárajú možnosti aj subjektom mimo Európy. Je to most k zvyšku sveta. Ten smer, ktorým sa vyberie európske eh, kino v budúcnosti, bude závisieť aj od toho, ako sa bude európska koprodukcia podporovať na národnej a európskej a inštitucionálnej úrovni. Ďakujem. To, čo ste nám povedali, to nám ukazuje, že náš mediálny program a s našim programom Erasmus Mundus sme skutočne na tom dobré a mnohí z našich držiteľov cien sú médiami e, financovaní a my určite by sme mali iný pohľad na to, keby médiá neboli, neexistovali. Preto si myslím, si, preto si myslím že tento program nám umožňuje vytvárať mosty v Európe, z východu na západ a naopak, ale aj v rámci celého sveta. sveta. My sme si vypočuli dvoch rečníkov a teraz by som poprosila, aby sme začali diskusné kolo. Uh, Máme sedem kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. Poprosím kolegov, aby nemali koreferáty, ale aby sa obmedzili skutočne na to, čo tí iní ešte nepovedali. Takže pán Martin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Venders. Dovolte mi, aby som bol veľmi emotívny. Čo sa týka analýzy, tu som vášho názoru. Ja si myslím, ako, že vy ako um, proeurópan namalujete obraz, ktorý radi, na ktorý sa radi pozráme. Ja sa obávam, ale trošičku uh, tých konsekvencií, že film by mohol platiť ako tajná zbraň. Vy ste hovorili o e americkom a o európskom uh, sne. Uh, a tu sa chcem proti tomu ohradiť, pretože že tu bol obraz e, o reálnom živote v Amerike zo, po, zosilný, zostrený. Ja som bol reportér Špíglu v tomto čase a ja som tiež hovoril že poďme mať, e, poďme mať e, my európsky sen, e, to znamená aplikovať ten americký, že každý môže všetko dosiahnuť, ale poďme na to sociálnejšie. Je skutočne dôležité, aby sa reálne existujúca Európska únia, ktorá sa topí v byrokratizme a míňa obrovské finančné prostriedky. Ja neviem, jediná, jediné opravnenie, prečo by mala existovať, je, aby sa vytvorili mosty. My to potrebujeme. Ja som vlastne týmto ukončil moju poslednú knihu, posledná Európska pasca. Že môj, ja vám chcem niečo povedať, že uh, opýtať, eh, aj, aj akým tu sedel pred rokom, že to, čo potrebujeme, eh, sú nielen peniaze, ale to, čo potrebujeme, eh, a to, čo potrebujeme, aby boli subvencované a financované sedadla v kinách, aby e, sa zvyšila návštevnosť. Rok už prešiel a nič sa neudialo. Ale mohlo by sa niečo udiať. Ja vám nechcem ukázať, prečo je táto byrokratická otázka strašne zlá. My na budúci týždeň odchádzame s delegáciou do Číny. 30 ľudia idú, sa na tom zúčastňujú a všetci letia biznisom. A keby sme boli trošku rozumnejší. Už len z tejto jednej cesty delegácie by sa mohlo 12 tisíc eur ušetriť na vaše projekty. Myslím si, že on to, e, hovorí pani predsednička, pán Martin, on to nemôže zmeniť. Áno, samozrejme, že to môže zmeniť. On môže žiadať, aby sa peniaze, ktoré sú k dispozícii v európskom rozpočte, aby sa využili tam, kde ich skutočne treba. Je to možné? E, pán Martin, ko, e, akože to nie sú, to nie je um, váš pejoratívny výraz pre peniaze, u nás sa hovorí slušne, peniaze nie sú nenachádzame na ulici. Pani Kosta, e, Pani predsednička, vážené dámy a pani. ja sa veľmi teším, že som si mohla vypočuť tieto dva referáty. Títo dvaja referujúce pani Jekl, mm, myslím si, mimoriadným spôsobom prispeli k tomu smerovaniu. Je to skutočne strategický bod. My sa nachádzame inštitucionálne pred rozhodujúcimi zmenami, pretože na jednej strane sa v zmluve hovorí, že e, tá kultúrna dimenzia musí byť obsiahnutá vo všetkých politikách. My jednoducho potrebujeme iný obraz Európy. A na druhej strane to je určite aj dôležitá téma, a zmeny, ktoré má e, zmeny, e, ktoré zažije umelecké dielo, pokiaľ je sprostredkované divákom. Moja otázka znie, aká, aké nové smerovanie kultúry aj podpory kultúry z toho môže vyplnúť, povedzme, cez koprodukcie a uh, kreatívnejšiu film, kreatívnejší filmársky priemysel. My tiež hovoríme o tzv. zelenej knihe komisie. V našej krajine sa o tom konzultuje a ja mm, som mm, konzultovala, konzultovala skutočne v Taliansku s príslušnými ľuďmi a bolo to veľmi zaujímavé. Druhý bod, mediálna kompetencia v takomto prípade tiež kompetencia pre kinofilmy. Tá nová generácia, mladí sú obrovskou výzvou a cena Lux by mala dosiahovať ešte viac. My jednoducho musíme dbať na to, aby sa programy viac orientovali na mladých ľudí. Myslím si, že digitálna kultúra tu zohráva obrovskú úlohu digital, digital divide. Toto nemôžeme zanedbávať, toto platí aj pre e, filmový priemysel. A za tretie, my stojíme pred obrovskou výzvou. Vy ste hovorili, že naše produkty a firmy neznižujú tie bariéry smerom k jednoduchým ľuďom a k jednotlivým ľuďom. A ja si kladiem otázku, či tu môžeme proti tomu niečo urobiť. My máme obrovskú diskusiu o autorských právach a preto si myslím, že je to skutočne ťažká, ale dôležitá téma a celá tá diskusia, ktorú sme viedli. A myslím si, že v Európskom parlamente musíme diskutovať ešte ďalej, tak aby sme rešpektovali práva užívateľov a autorov a aby sme ich chránili rovnako ako práva rôznych ďalších etáp v rámci produkcie. Čo sa týka dopadov na európsky imič, myslím si, že mm, tu sú a tu sa otvárajú aj obrovské hospodárske príležitosti, pokiaľ ich budeme vedieť využiť, pretože tu sú ešte možnosti zmeny v mediálnych programoch. Mali by sme mm, zaviesť osobitnú časť e, kino a filmársky priemysel, tak aby sme mm, priblížili ľuďom mnohé produkcie aj v rámci koprodukcie napríklad, aby to sme to uľahčili. A ja by som chcela, aby sa jednotlivé členské štáty uh, rozhodli robiť viac preto, aby intenzívnejšie pripravovali kina na digitalizáciu. Do teraz e, je to všetko ešte len v detských topánkach. Je to ešte len v plienkach. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme mali konkurencieschopný filmársky priemysel tak, aby sme mohli súťažiť aj s americkými produkciami. Ďakujem, pán Kavada, ďakujem, pani e, predsednička. Je veľké šťastie, keď e, e, vidím, že naozaj ukazujete prstom na realitu európskej kultúry v súčasnosti Eh, súhlasím s vami aj s pánom Vimom Wendersom. Prečo to hovorím? Historici hovoria, že národy, ktoré nepoznajú svoje eh, dejiny, ich musia zažiť znova. A týchto historikov sme nepočúvali a znova musí, musíme prežiť históriu, ktorá kedysi eh, ničila Európu. Vidíme tu obrovské síly, ktoré prichádzajú k našim bránam a niektorí Niektoré krajiny, v niektorých krajinách to už e, táto sila podporuje e, vlády, s ktorými je prepojená. a Tieto e, síly ríš, rie, šíria nacionalistické cítenie namiesto európskeho cítenia. Keby som bol pesimista, tak by som už teraz povedal, že sme zlyhali, že sa nám nepodarilo vytvoriť európske cítenie, ktoré potrebujeme, pretože technokrati chcú, aby vlády aj občania verili tomu, že európska identita je, ide proti, je odlišná alebo protirečivá e, voči národnému cíteniu. A toto je dôvod, prečo plne súhlasím s vami, pán Wenders, a vaše dielo to už dokázalo tie dva hlavné body, ktoré ste spomínali, s tými súhlasím. Prvý bod, nemôže existovať dielo bez finančných prostriedkov. Kultúra je takisto aj kultúrou ekonómia ekonomie. Keď je málo peňazí, tak je málo autorských diel. Už 20 rokov neexistuje berlínsky múr, ale chcem sa spýtať, či ľudia zo západu naozaj poznajú dobre kultúru krajín, ktorí sú, ktoré sú dnes členmi Európskej únie, našimi spojencami. Kde sú tie zásadné umelecké diela, ktoré hovoria o drámach, ktoré zažili tieto východné štáty? Existuje veľa e, veľkých e, zásadných diel strednej a východnej Európy, ale ja som francúz, ale keď sa spýtate malého francúza, čo sa deje alebo čo sa udialo e, od konca druhej svetovej vojny v Maďarsku napríklad, tak e, odpoveď bude veľmi nedostatočná. Týmto sa dostávam ešte k dvom veciam, ktoré ste e, vy zdôraznili, pán Wenders, ktoré treba podporiť. Prvá vec, Niektoré krajiny konajú dobre v tejto oblasti, darí sa im a funguje to. A je potrebné nájsť systém financovania tvorby nielen v oblasti filmov. Pani Pak vie, že mne na tomto veľmi záleží, ale takisto sa to týka aj audiovizuálnych diel. Tie hlúposti, ktoré dnes vidíme, na televíznych kanáloch e, také komerčné produkty, to, to sú hlúposti, ale aj televíziu musíme <clears throat> podporovať. Myslím si, že európske e, kino ukázalo, že chce rozvíjať e, kultúru, ale okrem národnej úrovne potrebujeme aj na európskej úrovni podporný fond e, pre tvorbu, aj pre literatúru, aj napríklad na prekladanie diel a na ich digitalizáciu. No a druhý bod, zdôraznili ste, pán, Ven, Vim, pán Wenders, veľmi jasne, že musíme prijať opatrenia, aby E, literatúra, scenografia, gramatika boli vyučované, aby deti e, sa neuchylovali e, k obrazu, ale aby ho naozaj chápali. Ďakujem vám veľmi pekne. Merci, monsieur Kavada. Signor Scuria. Grazie Presidente, <clears throat> perché penso che oggi sia una giornata davvero... Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že je to dôležitý, veľmi pozitívny deň pre náš parlament. Ja sa chcem poďakovať za tie dva príspevky, ktoré sme si vypočuli. Nie každý deň počúvame niečo o Európe ako identitu, ako, ako, ako sen, ako duša. To mm, mm, znelo takmer prorocky. Uh, e, sú to koncepcie, ktoré by sa mali šíriť v celej Európe a ktoré niekedy aj tomuto parlamentu chýbajú, musím povedať. My všetci sa musíme snažiť dostať do všetko to, čo robíme, do všetkého toho, čo robíme viac duše, aby sme a aj iných nakazili, aby išli s nami, aby sme z kultúry vytvorili istý nástroj, o ktorom, vlastne na ktorom môže povstať Európa a aby sme vytvárali obraz Európy, ktorý je e, živý a ktorý nie je nesympatický a ktorý nevytvára také povedomie byrokracie. Ehm, niečo, čo môžeme my ako členovia tej, tohto výberu pre, výbor, e, pre kultúru robiť, je, ja, ehm, myslím si síce, že momentálne uh, E, nemáme nejakú dobrú hospodárskú situáciu, ale čo je treba urobiť, poci nám, čo je treba urobiť, to urobíme. Ďakujem, hovorí pani predsednička, pán Santiago de Fisas. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám len doplňujúcu otázku. Ja mm, sa chcem opýtať aj na iné európske krajiny a na ten na my keď ako európsky občania cestujeme aj niekam inám, tak vidíme určité príklady a, po, a určité filmy napríklad a keď sa vrátime domov, tak ich už nemôžeme vidieť. Ja som za voľný trh, ja si nerád nechávam niečo predpisovať, ale my môžeme urobiť niečo konkrétne a ja chcem, aby sme my, ako európsky občania, videli filmy aj z iných krajín. Ďakujem, pán Belet. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte, aby som sa venoval tomu návrhu paneurópskemu, ktorý pán Vender spomenul. Myslím si, že my ako kultúrny výbor, výbor pre kultúru musíme podporiť takýto návrh. Je to síce dosť delikátny návrh, ale myslím si, že je to prostriedok, ktorý môže zabezpečiť úspech môžeme urobiť spoločnú kampaň za náš výbor a aj e, za výbory pre kultúre v jednotlivých členských štátoch. Pani Pak sa musí skontaktovať s kolegami, ktorí zastupujú kultúru v členských štátoch. Neviem, či v rámci programu média máme ešte nejaký priestor, aby sme našli nejakú podporu pre túto iniciatívu. Nie, hovoríme tu o nejakých miliónoch. Ide tu skôr o štruktúru a o vôľu o to, aby sme e, spustili túto politickú iniciatívu. A preto si myslím, že by to bolo dobré a mali by sme to podporiť. Ešte jedna konkrétna otázka, pokiaľ ide o pána Vendersa. Keď hovoríme o tejto iniciatíve, tak hovoríme takisto o podpore podporujeme aj priemysel hier. Je to takisto súčasť tohto 7 je to takisto súčasť filmu? A keď už hovoríme o vašej iniciatíve, YouTube je pre filmový priemysel prínosom alebo skôr negatívom? Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí e, poslanec Maďarska, pán Bago. E, ja som veľmi rád, že sme mali príležitosť vypočuť si názory takýchto významných odborníkov. Je to skutočne úžasný pocit byť tu a počúvať vaše názory. Nakoľko tento, táto problematika je taká dôležitá pre Európu, musíme ju brať vážne. Ak sa pozriem po miestnosti, vidím, že ľudia, ktorí tu sedia, sú skôr mladšími. A počuli sme aj od pani predsedničky, že mladí ľudia sú ako keby rozpoltení, rozdelení. Ale e, kultúra pre mladých ľudí v Európe je v zostupnej fáze a hovorili ste tu o realizácii amerického sna v Európe. Myslím si, že film skutočne môže posilniť e, práve tento európsky sen. To ma zarazilo, keď som si vypočul tie údaje, ktoré e, hovoria o tom, že sme zaplavení až 80% americkými filmami a ľudia mladí majú pocit, že to sa týka aj hudobného priemyslu, ako keby to bola práve hudba z Ameriky, ktorá sa tu tak strašne etablovala, a to od popu až po klasickú hudbu. A preto si myslím, že musíme klásť dôraz predovšetkým na tie silné stránky, ktoré má Európa, ktoré môže ponúknuť. A počuli sme to Máme tu viacerých významných umelcov, ktorí si túto skutočnosť uvedomujú a ktorí sa snažia podporiť tento európsky sen a snažia sa preklenúť, premostiť ten, tú priepas, ktorá je medzi mladými ľuďmi a tým našim európskym sen, snom. A preto by sme mali klásť väčší dôraz na európske, eh, európsku stratégiu 2020 Európsky parlament má stratégiu, pokiaľ ide o Rómov, pokiaľ ide o postihnutých ľudí, ale je dôležité, aby sme v prospech našej veci, v prospech európskeho sna, mali aj stratégiu filmu. Filmový priemysel si musí uvedomiť, že je veľmi dôležité vytvárať umelecky hodnotné diela s umeleckou hodnotou a neuberať sa skôr mainstreamovo. A tieto diela musia byť hodnotné a zároveň musia byť sprostredkované širokej verejnosti. Ako to dosiahnuť? To je dosť problematické. Čím sme starší, tým viac máme tendenciu vnímať skôr tie umelecké hodnoty, ale mladí ľudia alebo deti, ktorí pozerajú kreslené filmy a vyrastajú na nich, uh, nevnímajú túto prevahu amerických filmov v našich médiách. Ja to vidím na svojich vlastných deťoch. Uh, už aj v oblasti kreslených filmov máme čo doháňať. A aby som to uzavrel, som presvedčený, že musíme sa venovať práve tomu, akým spôsobom momentálne Eh, vnímame a kde pozeráme filmy. Už nechodíme do kina, pozeráme ich na veľkých obrazovkách. Čiže skutočne potrebujeme určitú písomnú, strat, písomne vypracovanú stratégiu, potrebujeme finančné prostriedky a ak sa nám to podarí, tak budeme úspešní. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Pani Kama Evat. Ďakujem pekne hovorí pán Repo. Ďakujem za úžasné prezentácie oboch pozvaných hostí. Boli veľmi inšpiratívne. Ja som zastancom klasického umenia a máme... Ja tu vnímam byzantínsku kultúru v rámci histórie našej kultúry a potom tu je ešte druhý element panslavistická kultúra. Celá, celý byzantínsky imič Európy bol založený na ikonografike obsahovalo to určitú ideológiu, ale v každom prípade to sprostredkovalo určitý pocit emócií. A potom v 15. storočí práve v Moskve a v Kieve e, sme mali Andreja Ljubljova. E, práve tu začala tá škola e, slovanská, ktorá sprostredkovala takisto emócie. Vy máte vy súčasný stav takto prepojený s históriou. Nežijeme už v v rámci jedného náboženstva ale alebo v rámci určitého separovaného sveta. Ale umenie je posvetné. Ak máme individuum, teda človeka, ktorý vníma, ktorý má pocity, ktorý sa rodí a zomiera s pocitmi, tak e, musíme vnímať celú túto záležitosť v kontexte. A ešte pani Kamajevi. Ďakujem pekne. Ja som rada, že ste sa venovali významu filmu akú úlohu zohrával v minulosti a akú by mohol zohrávať v budúcnosti. To, pokiaľ ide o mediálnu kompetenciu alebo gramotnosť, aby sa to rozšírilo aj smerom na fil, tak skutočne ste našli v našom výbore otvorené dvere a podporu. Myslím, že Európsky parlament bude takúto myšlienku podporovať a skutočne môžete robiť e, reklamu aj na tom, v tomto našom parlamente, pretože skutočne sme ochotní vás podporiť a možno by ste nám mohli dať ešte nejaké myšlienky, čo by sme mohli urobiť navyše. A pokiaľ ide o vytvorenie nejakej európskej identity, ako tu môže film pomôcť, myslím si, že ste to veľmi presne popísali ale zároveň si domnievam, že ak chceme mať európsku identitu, ak ju chceme vytvoriť prostredníctvom filmu, tak to predpokladá, že film bude mať určitú masovú atraktívnosť pre ľudí, že skutočne oslovíme veľa ľudí, aby sme takúto identitu prostredníctvom filmu mohli vôbec vytvoriť. Takáto masová atraktívnosť však neznamená, že to budeme robiť tak, ako to robí americký mainstream, na úkor možno kvality a hodnoty, pretože kvalita a kvantita si nemusia vraj o filmovom umení nejako protirečiť, ale zároveň vieme, že je to skutočne veľmi ťažké e, sa presadiť v tomto mainstreamovom prúde amerických filmov, ktoré sa k nám dostávajú pretože americké filmy ešte stále sú atraktívne pre veľa ľudí. A preto sa obraciam na vás, pán Wenders, aj na pani Jekel, máte nejaké priania na nás ako na politikov, že by sme vám sprostredkovali ešte možno viac finančných prostredí na financiu toho alebo ktorého programu, ale ešte možno viac, čo by sme mohli okrem tej finančnej otázky urobiť, aby sme európsky film posunuli smerom k tomu, aby bol atraktívny pre veľa ľudí, aby sme skutočne mohli podporiť tú myšlienku európskej identity. Čo by ste si tak predstavovali, ako by sme mohli okrem toho finančného hľadiska vám pomôcť ako európsky politici? Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ukončíme teraz túto diskusiu. Potom na záver ešte budem mať raz príležitosť v jednom kole sa spýtať niečo. Máme tu ešte dve otázky, ale tým sa už nemôžeme venovať teda až v druhom kole. Prosím vás o porozumenie, pretože tu máme ešte dvoch rečníkov a teraz by som chcela eh, poprosiť pána Vendersa, aby v stručnosti eh, odpovedal na otázky, ktoré počul. Tých otázok je naozaj veľmi veľa. Keď som si vypočul vaše otázky, som pochopil, že som optimista. Že som absolútny optimista. Veľa cestujem po celom svete. Naozaj cestujem veľmi veľa a vidím, aký obrovský rešpekt má Európa po celom svete, najmä kvôli jej kultúre aj kvôli kinu, kvôli filmom. Samozrejme, Európa je hospodárska mocnosť, ale rešpekt, ktorý Európa požíva vo svete, e, je prepojený na jej kultúru aj na film. I keď sme relatívne malý, ale ten rešpekt, ktorý požíva Európa vo svete, je obrovský. Rád by som jasnejšie povedal, že by som veľmi chcel, aby Európa prezentovala svoj vlastný imič svojim občanom a aby jeho súčasťou bol rešpekt ku kultúre. Keby tak Európa mohla využiť túto výhodu, ktorú má, pretože zvyšok sveta ju vidí. Som optimistický, pretože keď sa pozerám na to, aká je dnešná situácia, i keď je tu ešte stále deficit, keď sa pozriem na dnešnú e, situáciu a predstavím si, že by sme nemali našu kultúru a náš film, tak by sme neboli ani na mape. Myslím, že sme naozaj dosiahli veľmi veľa a môjim dnešným cieľom nie je zodpovedať e, rôzne otázky, ako ako zlepšíme to, či to distribúciu alebo niečo iné. Chcem, aby sme sa zamýšľali nad budúcnosťou, nad budúcimi Európanmi a nad tým, čo môžeme urobiť, čo musíme urobiť, aby sme zabezpečili vzdelávanie, preto, vzdelávanie pretože to je to chýbajúce ohnívko a to chýba Európanom k tomu, aby mohli sami seba rešpektovať. Hovoril som o digitalizácii, to je veľmi, veľmi dôležité. Takisto aj autorské práva sú veľmi dôležité a som veľmi rád, že o tom diskutujete. Pokiaľ ide o digitalizáciu, nalieham na vás, aby ste pamätali na to, že je potrebné čo najviac kín v Európe digitalizovať a to takým spôsobom, aby to neblokovalo prístup e, k našim vlastným kinám, aby sa to nerobilo s kódovaním, aby to teda neobmedzovalo prístup našich kín k digitálnej distribúcii, ale naopak, aby sa táto cesta otvorila. Samozrejme, tie kína, ktoré potrebujú najviac pomoc, sú artkina, pretože tie najviac bojujú o prežitie. Mnohé si nemôžu vôbec dovoliť digitalizáciu a samozrejme tie sa len pozerajú na úspech iných digitálnych kín po celom svete a sú bezmocné, čiže musíme im pomôcť, ale prosím pamätajte na to, že to treba urobiť takým spôsobom, aby digitálne kinosály neboli obmedzené, neboli blokované, aby sa im nezablokovala cena k vlastným európskym filmom. Už teraz eh, dnes vidíme, aký dôležitý je sektor hier, koľko filmov vyplýva alebo vzniká z hier, vizuálny jazyk. A k tomu chcem povedať, že je dôležité učiť deti, ako chápať hry a ako k ním pristupovať kriticky a ako s nimi žiť. Väčšina detí nedostáva žiadnu pomoc. Okrem rodičov, ale inak nikto im nepomáha, nikto ich neučí, ako, ako toto spracovávať. Ako čeliť závislosti. Ja som videl krásne deti s veľkým veľkou fantáziou, ktoré majú problém so závažnou závislosťou a myslím si, že toto je úloha vzdelávania bojovať proti tomu. Myslím si, že náš čas je obmedzený, takže tu skončím. Ďakujem pani Jekel. Niekoľko slov. Myslím si, že by sme mali vytvoriť niečo, čo bude oslavovať európske kina, európsky film. Musíme oslavovať, vychváľovať diverzitu európskeho filmu. Toto nerobíme e, v Európe. Nadviažem na e, Vima a poviem, že iní ľudia sa pozerajú na našu kultúru s rešpektom a prečo by aj Európania sa nemali na našu kultúru pozerať s rešpektom. Keď som žila vo Veľkej Británii, domnievala som sa, že je veľmi zvláštne, keď, že keď film úspešný v USA, eh, tak ľudia tento film vnímajú okamžite ako úspešný film. Prečo je to tak? Aj Američania obdivujú európsky film. Mnohé krajiny nás obdivujú. Prečo my nevnímame európsky film z toho pohľadu, ako ho vnímajú iní. Prečo nevychvalujeme náš vlastný film? No a teraz o tom európskom sne, ako ho propagovať. Myslím si, že toto je už komplikovanejšia otázka, ale myslím si, že mali by sme lepšie využívať za týmto účelom internet. Nové možnosti, ktoré sú otvorené, ktoré môžu vytvoriť siete pre diskusiu, či už je to pre propagovanie európskych e, filmov alebo preto, aby sme mali prehľad o tom, čo sa deje v filmovom priemysle. Ďalší rečníci, pán Roman Gutek, ktorý je zakladateľom jedného z najdôležitejších jednej z najdôležitejších distribučných spoločností v Poľsku. Vďaka nemu aj filmy Vima Wendersa sa distribujú v tomto regióne. Myslím, že je hrdinom podpory európskych filmov. Na trhu, keď e, začal, bol ešte stále monopolom. Ja si myslím, že e, naozaj e, podporuje veľa, pretože založil aj Varšavský filmový festival – a on nám dnes povie, prečo zakladá prvý nezávislý americký festival vo Vroclavi, odkiaľ aj práve prišiel do Bruselu. Prosím, povedzte nám to. Ďakujeme. Deň dobrý, pani Dobrý deň vám všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po polsky, to bude pre mňa lepšie. No prečo som zorganizoval festival amerických filmov? No už skončil sa um, minulú nedelu, trvalo to 5 dní a zorganizovali sme ho predovšetkým preto, aby sme odstabilizovali obraz uh, amerického kina, ktorý si každý predstavuje s popcornom. A my sme chceli ukázať inú tvár amerického kina, ale rovno Rovnako sme e, ukázali súčasný americký film, nezávislý americký film, ale práve polovica týchto filmov boli klasické filmy. Mm, to bol obyvateľ Kane, eh, Casablanca a množstvo ďalších eh, filmov. Z Varšavy prišli eh, do Vroclavy školy kúpili si lístky a učiteľia spolu so žiakmi si pozerali tieto filmy a diskutovali o nich. Toto bolo veľmi dôležité, bo e, je dôležité, aby bol prístup aj e, ku komerčnému americkému e, filmu, ale aj k nezávislému americkému filmu a samozrejme aj k európskemu filmu. Firma Gutek Film existuje už 16 rokov. My sme um, distribuovali okolo 300 titulov na trhu, väčšinou európskych a okolo 10 eh, miliónov um, divákov videlo tieto filmy eh, v kinách. Eh, to sú veľmi vysoké čísla. Takže Neviem, neviem, či som skutočne odpovedala na otázku pani predsedničky, či um, vás uspokojila moja odpoveď. Mm-hmm. Dobre, takže ja v priebehu roku zapozerám na obrovský počet filmov, na väčších, menších festivalov a mm, európsky e, film je veľmi bohatý, rôznorodý a niekedy sa mu podarí nás aj prekvapiť, e, čo je veľmi dôležité, ale e, väčšinou mm, máme veľmi veľký mm, problém dostať sa k divákovi. Máme množstvo titulov, ktoré nie sú známe Eh, sú to mladí tvorcovia, sú to nezávislí autory, malá kinematografia. Tieto filmy sa nedostávajú na európske plátna. Um, nerobí sa to preto, myslím si, že tie filmy nie sú horšie alebo menej zaujímavé ako pred 20-30 rokmi, kedy um, sa na plátnach um, skutočne premietali európsky film. Stačí uh, prísť na niektorý z festivalov, či do um, Benátok, do Cannes, do Rotterdamu, aby sme videli, aký rôznorodý a bohatý je tento európsky film. Ale my jednak eh, my skutočne žijeme v dobe transformácie, kedy sa ten stály klasický model distribúcie filmov mm, prežíva krízu, e, vďaka ktorej si my producenti aj mm, agent, agenti mm, a distribútori, mm, my o tom vieme. My musíme vytvoriť nový model distribúcií, ktorý by rešpektoval aj potreby, e, potreby súčasného diváka, ktorý chce mať stále prístup k informáciám uh, chce to mať všetko približne rovnaké ako na internete, ale podľa môjho názoru musíme rie- hľadať riešenia, ktoré by riešili um, potreby súčasného diváka s tým, že by sme vytvorili taký model um, um, obchodný, že by sme um, Um, mali distribučné, um, distribučné predstavovanie filmov, uh, ktoré by zabezpečilo samozrejme ale možnosť využívania toto uh, producentami. Pán Wim Wenders hovoril o jednotlivých európskych um, že, že možnosť premietania európskych filmov uh, v inej krajine Európy, ako z ktorej pochádzajú, je veľmi ťažké a vieme, že aké vysoké sú náklady na uvádzanie filmu, filmov a vieme, aké vysoké sú potom samozrejme náklady na licencie, ktoré sú skutočne vysoké. Kríza takéhoto obchodného modelu je previazaná takisto so skutočnosťou, že máme tu vplyvy z takých tradičných um, nosičov, ako je DVD napríklad, takisto stiahovanie filmov z internetu, či legálne alebo nelegálne. A toho európske filmy sa nachádzajú vlastne mimo záujmu televíznych kanálov. Musím povedať, že moja e, distribúcia nepredala do televízie za posledné dva roky ani jeden film. My vieme, že finančná kríza, ale nie je taká veľká. Skutočne E, vidíme, že verejnoprávna televízia začína konkurovať, e, začína konkurovať už súkromným televíziám aj kvalitou svojho vysielania mm, e, distribúcia si musí um, poradiť aj s veľmi širokou alebo s veľmi vysokou mierou pirátstva. My musíme jednoducho konkurovať s trhom výroby e, video, ktoré sú, e, okrem toho vidíme, že sú e, produkované za veľké peniaze televízne seriály, ktoré sú veľmi populárne. Vidíme, že v európskych štátoch sa kino stáva elitnou formou trávenia voľného času. Takže nie len, že sa nám nedarí dať da vyučo, do vyučovania, dostať do vyučovania škôl tzv. Mediálnu, mediálne vzdelávanie alebo filmové vzdelávanie. Deti by predsa mali poznať históriu európskeho a svetového kina. Mali by sme mať a predstavovať nové ambiciozne produkcie, ale pre všetkým klasiku. Ja by som chcel uvieť niekoľko príkladov z Polska, ktoré sa ukázali ako veľmi pozitívne. Samozrejme sú to lokálne príklady, a myslím si, že e, my tu musíme na tejto, e, túto tému riešiť systémovo, ale samozrejme mm, tá, mm, to združenie Era Nové horizonty e, má program na vzdelávanie, a na ktorom sa zúčastňuje okolo 50 tisíc detí a mládeže z 19 polských miest. Raz za mesiac chodia do kina, kde sa pozerajú na film a diskutujú o ňom často e, dokonca s autorom. To nie je jednorazová návšteva kina, to nie je jednorazová návšteva kina, ale Mm, e, na tej škole sa môže, e, na ten program sa môže zúčastniť hoci ktorá škola. Nechceme hovoriť len o programoch, ale tá, celá táto záležitosť je veľmi dôležitá. Takisto, čo sa týka festivalu, ktoré sa organizuje v lete vo Vroclavi, Máme tam niekoľko, 15 tisíc asi návštevníkov a množstvo učiteľov sa zúčastňujú na týchto, na týchto seminároch. My ich učíme, ako majú využívať a pracovať s filmom v škole. A toto je tiež veľmi dôležité. Oni často prichádzajú a e, pri a e, pri, e, nie sú so sebou žiakov zo škôl, pred, to, že veľmi často sa mu ne, nestáva, že by 15-16 ročný žiak, žiačka išli sami na festival, napríklad dobro sa v lete, ale pokiaľ s nimi ide učiteľ, tak rodičia s tým súhlasia. Že, mm, táto, e, toto združenie mm, kúpilo právo na 300 e, klasických polských filmov, aj na krátke filmy a vyprodukovali sme 15 tisíc balíkov, ktoré uh, obsahujú túto uh, klasiku, polskú klasiku a zaslali sme to na školy. My sme vyhod- zhodovili takisto brožúry s uh, jednotlivými témami, ako možno s takýmito filmami pracovať, ako ich využívať pri um, výuke polského jazyka alebo dejin umenia. Takže je eh, ťažko porovnávať polský film s, so svetovou klasikou, ale myslím si, že tiež budeme mať takúto eh, svetovú klasiku a chcem to zrealizovať. Určite musíme prekonať množstvo prechádza, eh, prekážok, ehm, my ale chceme podporiť ten, ten aj súčasný film. Ja sám prevádzkujem vo Varšave kina a máme okolo 80, 80 tisíc detí a mládeže vo Varšave oni prichádzajú niekedy do kina, niektorí poprvýkrát a pozerajú si prvýkrát film na veľkom plátne. Samozrejme, úloha internetu je takisto veľmi dôležitá. Je dôležité, aby sme mali v sieti dostupné uh, mediatéky, tak ako, ako, ako sú knižnice, tak aby sme tam mali klasické filmy, aby sa ľahšie, sme sa dostali ľahšie ku klasike. Keď tam si môžeme vybrať e, Prosta alebo Dostojevského, tak mali by tam, sme mali možnosť e, mať tam, ja neviem, Čeplina a podobných. Dnes e, často hľadáme na internete filmy a často uh, to robíme nelegálne, ale urobme to tak, aby bol ten prístup legálny. Momentálne nemôžeme nájsť filmy, ja neviem, eh, niektoré, niektoré klasicky eh, ľahko, aj keby sme to chceli zaplatiť. Nie je to také ľahké. Niektoré postupy v Európe sú ešte zastaralé. Máme viac ako 200 eh, rokov, kedy sa dá v 20 rokov, viac ako 20 rokov máme cenu Lux napríklad ktoré sú veľmi dôležité pri uh, predstavovaní Európskeho okna. Ja si myslím, že tá cena, cena Lux, uh, tu sú tiež určité plány, aby sa filmy, ktoré sú um, oceňované, tak aby sa v relatívne krátkom čase e, premietali po celej Európe. Myslím si, že to je tiež e, vec, ktorú je potrebné podporiť. Takisto, čo sa týka niektorých e, organizácií v tejto branži, ako napríklad Europe Distribution. Mm, títo musia veľmi konzekventným spôsobom hľadať nový obchodný model, ktorý by stabilizoval e, ten e, distribučný trh a tak, aby mohol pomôcť nájsť šance na fungovanie v, nových, v novej dobe. Myslím si, že šanca financovania nového európskeho filmu a distribúcie cez program Media uh, Zdá sa nám to byť veľmi kľúčová záležitosť a je to veľmi závažný uh, nástroj uh, pomoci. Tento nástroj funguje veľmi dobre. Bez pomoci z toho nástroju média by sa veľmi veľa film, filmov nedostalo do distribúcie. Ale napriek tomu ešte sa stále mnoho filmov nedostáva do kina. Aj pán Vivender hovoril o tom. Polsku a v Európe Európe sa tvorí okolo 1000-1200 filmov ročne, ale asi polovička sa nedostáva do distribúcie, do kín. A také závažné dofinancovanie nákupu licencií a a um, predstávania cez e, nástroj média e, stráť sa zmysel, kedy, kedy tie filmy nedostaneme na platná. A všetky malé tituly uh, um, idú, teda kino si ich kúpi a po týždni ich stiahne. Už my ako distribútori nemáme veľké rozpočty na, na predstavovanie, na promotovanie toho filmu, ale často sa stáva, že ho máme, že ten film premietame týždeň, dva, potom niekto počuje o tom filme a už eh, sa, eh, potom niekto počuje o tomto filme a nemôže sa k nemu nejako dostať, lebo sa už nikdy nepremieta. Taký malý príklad, moja firma plá, kúpila um, kúpila um, práva na film Veľké ticho, to sú 3 hodiny bez dialogov. Ja milujem ten film, ja skutočne si myslím, že môže nájsť divákov a publikum pre všetkým uh, v Polsku, pretože to je film, ktorý hovorí o časoch komunizmu, ktoré sú tam ešte relatívne blízke a my sme hrali eh, tento film, premietali tento film Muranové. My sme mali také rady, akých kino už nepamätá. Samozrejme, potom eh, kino, to, sú, to je 3 hodiny, 3 hodiny filmu bez dialogov. My sme ho premietali v Muranove len eh, <clears throat> premietali v Muranove okolo pol roka a mal asi 80 tisíc divákov a to je absolútne, absolútne absolútne ne, e, fantastický úspech. My e, skutočne musíme si uvedomiť, že musíme filmy premietať dlhšiu dobu, lebo potom to bude mať zmysel. No a <clears throat> my máme problémy e, a tie, pardon, a tie problémy e, distribúcie filmov a dostanie filmov na európske platná, toto je najdôležitejší problém. Európa Cinemas má veľmi malý rozpočet a preto nie je vlastne riešenie, nie, nemôže riešiť tie jednotlivé závažné problémy, o ktorých teraz hovoríme ja by som chcel byť konštruktívny a možno odpovedať také na tie otázky, ktoré ste e, kládli a ako nechceme možno, že sa um, venovať úplne detailom, ale teraz mi dovolte, aby som uh, ja mm, urobil taký návrh, ale taký návrh, ktoré sa mi zdajú byť veľmi praktické do detailu. Uh, zdá sa mi, že by mohli zväčšiť uh, takú uh, také, také všeobecné predstavenie európskeho kina na, na plátnach v európskych uh, Eh, kinách. Myslím si, že náklady by sa mali venovať na E, dobudovanie a prebudovanie e, európskych kín, e, modernizácia sál. Myslím si, že v mnohých krajinách nebude možná modernizácia kín bez toho, že by im európske fondy pomohli. Okrem toho by bolo potrebné premyslieť si možnosť vytvorenia nástrojov, ktoré by zvýšili atraktívnosť umiestňovania európskych firmov v repertoári kín predovšetkým e, európske filmy, ktoré e, sú, ktorých, dispozícia, e, ktorých distribúcia je pod, podporovaná programom Európa Cinemas cez ten nástroj média. To znamená, že filmy, ktoré sa dostávajú do kín cez Európa Cinemas by mali byť prioritné pre tieto kina. Malo by to byť prestížne a tá pomoc E, Prekina má určite význam, ale nie je to úplne konečná pomoc. Je potrebné zvážiť možno nejaký fond v rámci programu Media, ktoré by, ktorý by Mm, pomohol distribútorom um, udržať nejaký film po dlhšiu dobu, ktorý by mal, a taký film teda, ktorý mal nejaký výukový alebo uh, umelec, vyššiu výukovú alebo umeleckú hodnotu, pretože um, malé kina napríklad nie sú schopné konkurovať eh, s veľkými, pre všetkým americkými uh, návrhmi. Teraz mi dovolte, aby som sa dotkol ešte ďalšej otázky. Chcel by som e, ocitovať e, slova Kena Loucha, britského režisera, ktorý sa niekoľko dní dozadu e, zúčastnil na paneli na Londonskom festivale a ktorý E, veľmi sa mi páčil jeho prejav a ja skutočne obidvoma rukami môžem podpísať po, sa pod to, čo povedal, že my sme povinni začať považovať kina tak, ako, e, ako e, zvážujeme divadlá. My by sme mm, mali by sme e, sa obrátiť na lokálne, e, na obecné a komunálne a meské, e, meské um, správy. Mali by byť programy um, robené osobami, ktoré uh, milujú a poznajú kina a nie ľuďmi, ktorí uh, sa snažia predávať pre všetkým fast food. Ako sa to v prípade mnohých uh, takých um, manažerov kin deje. myslím, myslíme, že v rámci takýchto, takéhoto kina by sme mohlo, uh, mohli urobiť také um, kinocentra v európskych mestách, pre všetkým tam, kde je tá kultúra najviac ohrozená a kde je tá produkcia nízka. Ja by som chcel eh, poukázať na taký ďalší príklad. Mm, napríklad pán Pet, Piotr Boris, on je, on je europoslancom, je poslancom z Vroclavy a predtým, ako prišiel do Bruselu, bol e, pod, e, teda bol vicemaršalkom Vroclavského e, vojvodstva a vďaka nemu sa vo Vroclavi ktoré má 700 tisíc občanov, kde, nemá, kde nie je žiadne takéto študijné kino, e, sa začala, proj, začal projekt starého kina e, so 70 miestami na, e, prebuduje sa na multiplex, bude tam knižnica, budú sa požičiavať filmy, <clears throat> požičiavať DVD, bude tam kaviareň a kde sa bude premietať pre všetkým európsky repertoár. 5 miliónov eur to stálo, asi 30 eh, sa financovalo zo štrukturálneho fondu, z európskych prostriedkov a, eh, ktor, a eh, zvyšok potom z verejných, z verejných zdrojov, z lokálnych zdrojov a takisto z prostriedkov inštitúcie, inštitúcií filmových, ktorí E, ktorí vlastnia toto kino. Myslím si, že toto je obrovský e, príklad toho, ako pozitívne možno využívať európske peniaze. Takéto kina by mali slúžiť na vzdelávanie verejnosti, mali by mať taký konzekventný repertoár, ktorý by sa skladal jedine z, európskych, e, z európskej tvorby, mali by usporiadavať také mini festivaly takisto by sa mali stretávať s distribútormi európskych filmov a poprosím vás, aby ste si pripomenuli aj to, že dnešní distribútory sú skutočne závažným elementom eh, v rámci eh, tej, toho reťazca európskeho kina, lebo eh, predsa distribútory kupujú a uvádzajú kina, filmy do kín a oni predsa riadia tieto kina a organizujú takisto festivaly mnohokrát. Takže môj najnovší program, ktorý, e, najnovší program, ktorý Európska komisia ohlásila, e, ktorý sa dotýka mm, novelizácie kín, je absolútne dobrým krokom, dobrým smerom. E, moje úvahy sa netýkajú z celého celku tých problémov, ktoré sú zviazané s distribúciou európskych filmov, ale sú len takým vstupom do začatia závažnej diskusie na tému hľadania spôsobov správneho fungovania európskeho kina v novom, novej dobe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vypočuli sme si zaujímavé názory, zaujímavé nápady, ktoré môžeme zapracovať aj do našich diskusí, aby sme potom dosiahli tie ciele, ktoré ste tu spomenuli všetci traja. Ešte predtým, než dostaneme sa k debate, by som chcela privítať nášho hostia Georgia Gozetti, ktorý je delegátom Venice Days, Benátskych dní. Benátske dni je niečo úplne úžasné v rámci Mostra Venecia. Je to nezávislá sekcia a ľudia, ktorí, sú tu, ktorí na tomto pracujú, nám veľmi pomohli, pretože v Cannes sme prišli na to, že by sme mohli robiť spoločný projekt, túto cenu Lux a aj tieto benátske dni a spoločne sme pozvali 27 mladých ľudí zo všetkých členských štátov, vždy jeden zastupoval členský štát, zaplatili sme im pobyt a aj cestovné náklady a to bolo vlastne prvý, to bol vlastne prvý projekt uh, e, kina z 27 krajín, kde títo mladí ľudia pozerali filmy z členských štátov, rozprávali sa o nich, prostredníctvom internetu mohli svoje názory sprostredkovať aj ostatným. Bolo to skutočne úžasné podujatie a ja, pani Kosta, boli sme tam takisto sa pozrieť na tom posledno, predposlednom dni tohto stretnúť a Stretli sme sa s týmito mladými ľuďmi a skutočne musíme konštatovať, že sa to e, všetkým úžasne páčilo. A, a môžem povedať, keby som ja bola mala takú šancu, keď som bola mladá. Teraz tuto, skutočne majú mladí ľudia príležitosť vďaka Európskemu parlamentu aj vďaka tým bedáckým dňom takýmto spôsobom e, participovať na projektoch, ktoré sú skutočne zaujímavé. A týmto sa nám podarí preniknúť aj do takých zoskupení, kde môžeme sprostredkovať pozitívny imič európskych inštitúciách aj o parlamente. A to, že to tak nie je, tak e, môžeme sa poďakovať aj Georgimu Kozetimu, ktorý e, sprostredkoval možnosť pre týchto mladých ľudí, aby sa tam zúčastnili. Čiže Giorgio, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. E, budem dodržiavať môj priestor, tých 10 minút. Budem hovoriť taliansky, pretože skutočne sme pyšní na to, že sme Taliani, predovšetkým v dnešnej dobe. Dnes ráno, keď som si dnes dobeda, keď som počúval tieto príhovory, tak sa mi znovu potvrdilo to, že, že že dobre je často nepriateľom lepšieho. pán Venderer cestuje po svete a e, hovorí nám informácie, ktoré sú zaujímavé. A myslím si, že má pravdu, keď hovorí, že naša kultúra, kultúra Európy je vnímaná zvyškom sveta skutočne s veľkým rešpektom a je veľmi prestížná. Tí, ktorí hovorili o problémoch v súčasnej kinematografii, majú takisto pravdu mus, myslím si, že sú to práve vlády, vlády, ktoré nie sú schopné eh, podporiť myšlienku, dostať mediálnu výchovu do škôl. Nedokážu sa dohodnúť ani eh, v rámci vlastných štátov. Nedokážu sa dohodnúť na tom, aby podporili to, aby filmy a kino ako také bolo pamäťou našich, našej kultúry, pretože každý štát má svoju vlastnú kultúru, svoju vlastnú históriu kinematografie. Zdá sa, ako keby sme to neboli schopní podporiť a preto by možno bolo dobre si uvedomiť, a mohli by si to uvedomiť aj vy, e, zástupcovia v Európskom parlamente, aké je dôležité, aby sme vnímali Európu ako takú, ako súčasť prostredia, v ktorom žijeme. Všetci patríme do spoločnej, par, e, do spoločnej Európy. Pani predsednička Doris Pakova e, podporila myšlienku projektu 27 Times Cinema a podporila nás e, v viacerých projektoch. Tých 27 mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na tomto projekte, boli iba malým signálom toho, čo môžeme dokázať, ak sa dáme dokopy. Máme tu dvoch z tých mladých ľudí a chcel by som sa im poďakovať za to, že tam boli skutočne, si to užili, užili si tento projekt, pretože mali pocit, že boli súčasťou Európy, bez nejakej retorickej nadsázky. Bolo to skutočne niečo, čo zažili na vlastnej koži. Nechcem hovoriť príliš veľa a príliš dlho. Chcem spomenúť festivaly. Ja sa zaoberám festivalom. Predtým, než som sa sem dostal, e, tak som si vymienial názor so svojimi kolegami, respektíve s kolegom Frederick Wyom, ktorého nazývam Big Brother, môj veľký brat a rozprávali sme sa o tom, ako by takéto festivály mohli byť prínosné pre Európu ako takú. A dohodli sme sa na tom, že festivály sú iba ďalším elementom, o ktorom by sme mali hovoriť. Tento element v rámci debaty je veľmi kľúčový a dôležitý. Festivály premostujú svety. Môžeme prostredníctvom festivalov učiť a vzdelávať verejnosť. Mali by sme využiť túto príležitosť v rámci Európy a európskej kinematografie. To, že máme festivaly, je jasným znakom toho, že európska kinematografia je vitálna a má potenciál. Ja a moja generácia sme vyrastali v časoch, keď festivaly boli priestorom, kde sme mohli objavovať filmové umenie. Čiže chodili sme do kin, kde sme mohli vnímať uh, úplne inú dimenziu skutočnosti. skutočnosti. Teraz sa vnímajú kina skôr ako e, priestory, kde sa predostrú červené koberce a robia sa premiéry. Ale myslím si, že to všetko závisí predovšetkým od organizátorov festivalu, lebo mysleli na to, že kina sú predovšetkým miestami, kde môžeme objavovať, kde sa necháme prekvapiť, kde sa dostaneme do sveta filmového, filmového dostaneme do filmového sveta. Musíme povedať, že nás zaujíma predovšetkým film, ktorý je kvalitný. A vo svete, keď sa povie kvalitný film, tak väčšinou sa myslí na európsky film. Či už koprodukcie, alebo pôvodné produkcie. A nemôžeme povedať, že film alebo filmové umenie je nudné. Európske filmy musia byť pyšné na to, akú majú vysokú kvalitu, a to by mali byť aj podporované. Musí to byť ambícia, ktoré musíme skutočne dostať. Uvedomujem si, že už sa blížim časovo k svojmu limitu, ale chcem povedať, že skutočne musíme vzdelávať ľudí, musíme ich vzdelávať v tejto oblasti. A keď hovorím vzdelávať, tak to znamená dať im príležitosť, dať im možnosť zažiť vlastnú zvedavosť a rozvíjať to. A tento projekt 27 time, 27 Times Cinema bola takáto príležitosť. Je to síce iba kvapka v mori, ale predsa len je to jasný signál toho, ako a ktorým smerom sa môžeme uberať či už ideologického alebo politického pohľadu. Čiže títo mladí ľudia sa tu nielen zabávali, ale skutočne objavili, znovu objavili potešenie z festivalov, čiže z miest, kde môže niečo objaviť a prekvapiť sa. My, ktorí, sa, ktorí sme aktívni v oblasti kinematografie, čo by sme chceli povedať vám politikom, to ste tu dnes spomínali. No treba povedať, že musíte ochraňovať tento poklad, ktorý máme. Program média má síce viac, e, má síce negatíva, ale predsa len je to určitý klenot, pretože práve týmto projektom môžeme podporovať významné a dôležité kvalitné filmy, ktoré by bez takéhoto projektu vôbec nefungovalo. Bez iniciatívy médií a bez jej medzinárodného rozmoru. Nemali by sme Cine Európa a ostatné nástroje, ktoré potrebujeme v našom sektore a ktoré využívame v prospech toho, aby sme robili väčšiu osvetu. Mohli by sme vás požiadať o nejaké konkrétnejšie veci, ale skutočne buďte pyšní na to, čo už máme k dispozícii. Ja som z krajiny, ktorá z krajiny, kde sa v súčasnosti na kultúru nekladie až taký veľký dôraz, ale napriek tomu sme pyšní za to, na to, že sme Európania a že sme európskou krajinou a myslím si, že ten smer, ktorým sa uberáme, je správny. Wim Wenders hovoril o Európskej filmovej akadémii v porovnaní s ňou tá cena ocenenie Lux je ako keby oveľa mladším, ale je to predsa len cena, ktorú dávate vy, ktorú dáva Európsky parlament. A Fatia Kim ktorý bol vtedy ešte mladý, keď, tá, keď táto cena Lux e, začala e, fungovať, ale chcel by som, vás pripomenú, chcel by som vám pripomenúť, že tie tri filmy, ktoré sme tu mali a ktoré tu máme, by mohli byť nominované aj na Oscara v sekcii zahraničný film. Uh, nie je to niečo svetaborné, ale predsa je to už len e, veľmi významný počin, pretože sú to kvalitné filmy, ktoré majú potenciál na to, aby prekročili národné hranice a dostali sa do sveta. Čiže čo vlastne chceme dosiahnuť tým našim projektom v Benátkach? Chceme dosiahnuť to, aby naše filmy boli prístupnejšie pre verejnosť aby verejnosť mala k ním prístup. Máme povinnosť obracať sa na mladých ľudí, vzdelávať ich. Nemali by sme sa izolovať. Nemali by sme len teoritizovať, nemali by sme sa považovať za nejakú elitu. Roman Gutek nám pripomenul, že opera bola svojho času veľmi populárna. A nesmieme zabudnúť na to, že kinematografia má tiež svoj potenciál. Musíme filmy a filmové umenie sprostredkovať širokej verejnosti. Skutočno, že máme v Európe filmy, ktoré sú v súčasnosti populárne, e, to súvisí s tým, že filmy si našli svojich priaznivcov, a preto by sme mali filmové umenie podporovať. A to nie len finančne, mali by sme mať určitý regulačný rámec, ktorý by túto otázku bližšie usmorňoval. A takúto podporu aj administratívnu alebo legislatívnu potrebujeme aj zo strany Európskeho parlamentu. Potrebujeme podporu, predovšetkým pokiaľ ide o distribúciu a pokiaľ ide o vzdelávanie. Čiže máme potenciál, môžeme dosiahnuť veľa, môžeme o tom hovoriť aj na takých podujatiach, ako je toto dnešné, ale dôležité je, aby sme sprostredkovali odkazy takých programov a projektov ako 27 Times Cinema alebo Benátske dni. A potom sa nám podarí skutočne dosiahnuť naše ciele. So, jetzt habe ich fünf, noch fünf äh, Kollegen, die das Wort ergreifen wollen. Teraz máte ešte možnosť klásť otázky, ale prosím stručne, lebo komisia rada sa chcú tiež ešte vyjadriť. Dúfam, že vám bude stačiť niekoľko minút. Určite ste si zaznamenali všetko, čo tu bolo povedané, pretože sa to orientuje jednak na jednotlivé štáty, ale aj na komisiu. Maria Badiajkuče má slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Mám dojem, že je tu príliš veľa rôznych dojmov, myšlienok, nápadov a bude to pre mňa príliš, veľ, veľ, príliš ťažké sústrediť sa len na dva či tri body. Všetci sa zhodujeme asi v tom, že je to vzdelávanie v oblasti kinematografie je strašne dôležité. Netýka sa to len európskych občanov, ale aj budúcich spotrebiteľov kina, spod, budúcich divákov. A preto je dôležité, aby aj mm, učitelia boli primerane tomu vzdelávaní. Tí učitelia musia byť dobre vzdelaní, aby vedeli používať filmy napríklad e, pri výučbe diepisu. Teraz e, sa budem sústrediť na mladých a deti a chcem sa spýtať jednu otázku. Mladí ľudia a deti využívajú najmä nové formáty, nové prístroje na prehliadanie obrazu, Môže to byť samozrejme klasické kino, ale môžu to byť aj hry. A sú to často veľmi neuspokojivé formáty. Veľkí režiséri a spisovatelia by mohli nejakým spôsobom napomôcť k tomu, aby obsahy nových prístrojov, ktoré používajú deti, bol kvalitnejší mohli by tie obsahy vylepšiť a nejako tým prispieť ku vzdelaniu. Tak, aby budúci diváci a kín boli, tak povediac, zaistení, aby, aby v budúcnosti tieto deti mali radi kino. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, aby som vám všetkým chcel poďakovať za nezvyčajnú reflexu ref, na reflexiu nad stavom európskej kinematografie. Um, to, čo sa tu povedalo o vytváraniu duševné, e, duševná mladých ľudí pre všetkým e, pomocou obrazov a nie, je tu nedostatok celej takej aj obrazovej vzdelanosti. Myslím si, že my sa musíme venovať eh, v tento, musíme sa v tomto výbore eh, venovať skutočne aj budúcnosti európskej kinematografie. Ehm, ja si myslím, že by bolo dobré a eh, vypočuť si sociológov, že, ktorí povedali, že generácie sa nemenia viac ako za 20 rokov, ale digitalizácia, nové obrazy a nové podnety, to menia raz za 7 rokov. My sme sa nepripravili na to v rámci vzdelávania. Pán Kavada a aj e, ďalší hovorili, že je potrebné, aby za vzdelávanie dialo aj cez kino, napríklad pán Roman Kutek, um, tie festivaly, ktoré ktoré mm, organizuje takisto aj kino Muranu, ktorý má viac ako 80 tisíc divákov. To je všetko veľmi dôležité. Ja si myslím, že my musíme postaviť na vzdelávanie e, umením a vzdelávanie e, filmom. Myslím, že pán Bározo a pán Vompaja Rompej my eh, ich musíme do toho invalovať, pretože bez eh, týchto, bez eh, tých, ktorí prakticky držia tento systém, sa nám to nepodarí vniesť do vzdelávania mladých ľudí. A myslím si, že mm, tie problémy distribúcie, ktoré sú ehm, je to tak, že vlastne digitalizovaným uh, no, kinematografiou sa môžeme dostať rýchlejšie um, k novým atraktívnym európskym e, filmov do množ, do niekoľko sto e, centier. Takže je potrebné, e, aby sa tá digitalizácia udiala čo najrychlejšie. Ďakujem, pán kolega Bisky, predchádzajúci intendant Filmovej akadémie v Babelsbergu, nech sa páču. Či, áno, Um, bolo tu povedané niečo, čo je veľmi dôležité. Mám len dve poznámky a nejakú otázku. To prvá, ten prvý problém je jazykový problém v európskom filme. Uh, sú tu určité mm, snahy, aby sa synchronizovalo, aby sa to preložilo. Väčšinou na to nie, nie sú peniaze. A tie uh, snahy v rámci techniky uh, na jazykovej komunikácii. Už dôležité je, aby sa, aby sa chápal jazyk toho filmu, aby sa to nemuselo financovať dodatočne. To je jedna vec. Druhý problém, ktorý vidím a ktorý, o ktorom sme sa teraz bavili, začína sa to všetko vzdelávaním učiteľov, pretože keď v Nemecku to je obrovský pokrup, keď sa ide do fundusu Babelsbergu, pretože návšteva tohto fundusu, poz, prehliadka kostýmov, zbraní, kanónov, uniformy je výborná, ale eh, nesprostredkuje sa tým eh, nejaká znalosť tvorby filmu samotného. My proste potrebujeme učiteľov, ktorí budú mať takúto um, kinematografickú kompetenciu. Ja by som sa skutočne o to chcel zastávať, aby sme my v našom výbore sa snažili eh, smerovať to vzdelávanie aj týmto smerom. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som skutočne rád, že som tu dnes do obeda s vami a že ma oslovili predovšetkým pozitívne uh, odkazy, ktoré naši rečníci povedali. E, rečníci sú veľmi známi a urobili veľký príspevok v oblasti. Zaujímala ma tá myšlienka toho európskeho sna, niečo podobné ako americký sen, že by sme mali dosiahnuť tento práve prostredníctvom filmu. Chcel by som sa spýtať, je americký sen ten sa vytvoril relatívne jednoducho, pretože e, ho podporovala vláda a je tam jeden jazyk, ale my v rámci 27 členských krajín máme 27 jazykov. Čiže zaujímalo by ma, či je to nejaký priestor pre titulkovanie filmov, alebo by to mohlo zhoršiť kvalitu, alebo že by práve herci už hovorili v cudzích jazykoch, nepokazilo by to umeleckú kvalitu filmov, mohli by sme to nejako pomôcť. Čiže väčšina toho, čo ste povedali, je skutočne povzbudivá a je zaujímavé počuť ľudí, ktorí hovoria o európskom e, sne. Je to lepšie ako počúvať niečo o európskom výkriku. Rečník naráža na paralelu medzi slovom dream a scream skutočne ma zaujímala aj tá myšlienka, ktorá sa týkala festivalov. Tá je takisto dôležitá. Mali by sme sa nad tým zamyslieť a možno by sme mali e, hovoriť aj trochu o cene lux, ktorú tu máme, pretože ju máme a možno by sme začať práve s touto cenou. Takže záverom by som chcel povedať, že Máme tu dnes ráno návštevu mladých ľudí z Írska a pre nich pravdepodobne povzbudivé, keď počúvajú takých odborníkov, ako ste vy, a ktorí kladú dôraz predovšetky na mladých ľudí, na mládež. Čiže skutočne vám ďakujem a zároveň vítam týchto mladých ľudí, ktorí prišli. Vítame našich írskych študentov, našich návštevníkov. Pán Bago je posledný. Elnök asszony, fantasztikus itt lenni ezt a, és ezt a vitát hallgatni. Ďakujem. Je to uh, fantastický pocit uh, byť na tomto podujatí. Bola tu obrovská potreba takéhoto niečoho. A neviem, či takéto významné podujatie bolo v nedávnej minulosti organizované v parlamente. To, čo povedal Náš polský kolega je blízke môjmu srdcu, pretože ja som tiež bol na regionálnej úrovni v posledných rokoch a takéto problémy som riešil aj z praktického hľadiska. V súčasnosti sme svedkami toho, že umenie je vždy eh, to, čo mm, prehráva a biznis výťazí. Nemali by sme iba ľutovať nezávislých filmárov, ale mali by sme si pripomínať maďarské príslovie, že medzi géniom a bláznom nie je veľký rozdiel v kultúre, iba úspech je to, čo ich odlišuje. Vieme napríklad, že video bolo už odsudené na smrť a teraz máme rok 2010, najväčší hollywoodsky producenti navštívili Maďarsko a diskutovali sme o tom, že európsky film je živý a je lepší ako americký film. Je to naše kultúrne dedičstvo a musíme ho oživiť. Musíme viesť túto prácu a ešte nadviažem na predchádzajúce otázky. Poviem, že to závisí od e, marketingu a financovania samozrejme, pretože hollywoodske produkcie majú obrovské rozpočty, väčšie než národné rozpočty niektorých banánových republik. A preto, ak niektorí ľudia, mladí ľudia, nebudú poznať kultúrne hodnoty napríklad talianských, francúzských alebo maďarských alebo nemeckých filmárov, tak potom to bude veľmi škoda a budeme zaostávať za reality show alebo za rôznymi hudobnými kanálmi. Preto navrhujem aby sme e, vytvorili aj písomnú stratégiu a stratégiu financovania. Ďakujem. E, Ďakujem. Teraz dostanú slovo našim dvom pánom, aby mohli reagovať na otázky. Chcete niečo povedať? Chcete aj vy niečo dodať? Pán Gozety, myslím, že všetci ste veľmi dobre povedali, že toto je okamih spoločnej reflexie. Nemyslím si, že som dostatočne e, zdôraznil, akú úlohu zohrala EÚ v projekte 27 Times Cinema. Mala rozhodujúcu úlohu, pretože, a, a to e, dokazuje, že takéto veci sú možné. Je to konkrétny signál, konkrétny príklad stratégie, ktorá môže zmeniť postoj mladých. Hovoríme stále o mladých a preto musíme sa na nich zamerať. Ďakujeme. Ďakujem. Chcela by som naozaj zúrazniť, aké dôležité sú festivaly. Je stále viac festivalov. Prázdniny trávim v Normandii, kde je obrovský počet malých festivalov. Dokonca aj, aj malý film európskych eh, festivalov, európskych filmov, kde je každý rok stále viac a viac ľudí a to je naozaj niečo, niečo výnimočné a preto chcem zdôrazniť úlohu festivalov v Európe. Ešte sekundke. Ešte chvíľočku. Možno len chvíľočku, aby som odpovedala na tie otázky týkajúce sa tlmočenia. Samozrejme, väčšinou máme v Európe titulky, niekde je aj dubbing, ale myslím si, že ani distribútory, ani festivaly nemajú nejaký špeciálny e, program finančný, pretože v tom programe média sú peniaze, sú prostriedky, ktoré sú na, určené na dubbing a rovnako aj Festivály sa môžu, môžu um, využívať prostriedky z toho uh, nástroja. Mne sa zdá, že tých festivalov je čím ďalej, tým viac a to nie je, uh, to má dôvod pretože pre mnoho filmov je, sú festivály jedinou možnosťou ukázania alebo prezentácie tohto filmu na plátne uh, pretože mnoho z týchto titulov, titulov sa nedostáva na, na plátna. Ešte možno krátko k tomu um, americkému festivalu, ktorý som zorganizovala v Polsku. Myslím, že paradoxom je skutočne to, že diváci prichádzajú, pre všetkým mladí diváci, na americké filmy, pretože e, ľahšie je, aby sa zaujímali o tieto filmy, ale ja si myslím, že ale oni budú ale oni budú takisto pozerať potom a, um, a budú chodiť na európske filmy. Pán Gutek, ja mám návrh. Urobte vo Vroclavi festival pre e, filmy, ktoré neboli distribuované, európske filmy a nie len pre tie e, americké. Nebol by to dobrý nápad? E, no oczywiście organizuje taki festiwal. Áno, ja organizujem takýto festival vo Vroclavi Mm, v lete, je to v augusti, kde ukazujem 70 e, filmov európskych, ktoré boli vytvorené s pomocou toho programu Media. To je 70 e, filmov európskych. My sme mali 122 tisíc e, divákov na tomto festivale tento rok. Pán Wenders? Also in reference to the language question. Pokiaľ ide o tú jazykovú otázku, digitalizácia kín zjednodušuje používanie jazykov. Na kópiu môžete dať jeden súbor titulkov a použiť to len v špecifickom jazyku v špecifickej krajine. Digitálny e, film môže mať veľa rôznych titulkov, jednoducho iba gombikom zmeníte jazyk, čiže naozaj je to obrovský krok smerom k zachovaniu, k uchovaniu našich jazykov. Dubbing e, sa ešte stále z času na čas používa v Taliansku a vo Francúzsku. Dubbing sa vracia. Kedysi keď e, bol nemecký e, film, 50% kópií bolo nadabovaných, 50% podtitulkovaných. Dnes dokonca aj v malých provinciách akceptujú e, titulky. Čiže titulky sú tiež záležitosťou vzdelávania. My dosť podporujeme titulkovanie, pretože a samozrejme titulky sú dostupnejšie a prístupnejšie, keď máte digitálne kopie filmov. A ešte jedna vec k Európskej filmovej akadémii. My existujeme len za tým účelom, aby sme chválili a propagovali európske filmy. Každý druhý eh, rok cestujeme do nejakej európskej krajiny a onedlho budeme mať odovzdávanie cien, ktoré sa bude prenášať v 46 krajinách vrátane Austrálie. Čiže s malými finančnými prostriedkami, ktoré dostávame najmä od mesta Berlín, sme dosiahli naozaj veľmi veľa a myslím si, že akadémia veľkým dielom prispela k propagácii európskych filmov. Ak máte možnosť, Samozrejme neviem povedať, že napríklad v Írsku na akom kanáli si pozriete toto odovzdávanie cien, ale ak si to chcete pozrieť, budem rád. A všetci ste vítaní aj Všetci ste vítaní aj v Talíne, samozrejme. A teraz ďakujeme Vimovi Wendersovi a teraz dostane slovo zástupca belgického eh, predsedníctva. Prosím, ste dvaja zastupcovia, ale nech sa viedri iba jeden. Pán Blanchard, ja by som dala prednosť dáme, ale pán Blanchard je tu asi za kultúru, takže bude mať slovo on. Prosím, zapracujte to, čo máte k vzdelávaniu. Máte 5 minút. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste nás eh, pre, pozvali na toto vypočutie, ktoré bolo naozaj veľmi zaujímavé. Ja osobne som veľmi rada, že som, rád, že som stretol režiséra filmu Nebo nad Berlínom. A na základe vašho e, výzvania dám slovo kolegyni, ktorá nám povie čo sa hovorilo na neformálnom stretnutí ministrov eh, v hm, oktobri a potom ja sa vrátim k formálnejšiemu programu predsedníctva a k tomu, o čom sa bude hovoriť na rade v novembri. Vy jej nemôžete udeliť slovo, pán minister. Ja som vám udelila slovo a musíte sa teda rozhodnúť, či bude hovoriť kolegyňa, ale potom už nebudete hovoriť vy, takže nech sa páči. E, veľmi stručne. Podpora, verejná podpora e, filmov bola e, jednou z priorít nášho predsedníctva. V júli sa konalo kolokvium a potom v oktobri neformálne stretnutie ministrov na túto tému a tam sa hovorilo o, o podpore verejnosti, pardon, o verejnej podpore európskeho filmu. Mali sme možnosť diskutovať o, o budúcom oznámení o kinách, ktorá bude riešiť otázku štátnych dotácií a verejná podpora by sa nemala týkať iba kinematografickej produkcie, ale všetkých etáp e, toho reťazca. Čiže celá tá politika musí pokrývať globálnu situáciu. Pokiaľ ide o radu, to, čo sa bude e, prekonzultovávať na Rade pre mládež a kultúru v novembri, e, predložíme dva návrhy záverov, ktoré boli ktoré sú dosť v súlade s tým, o čom sme dnes hovorili. Bude sa tam hovoriť o digitalizácii a o kinematografickom dedičstve. Ide tam o to, aby sme zachovali toto dedičstvo, ale aby sme sprístupnili toto dedičstvo aj za vzdelávacími účelmi. A bude sa hovoriť aj o tom, že je dôležité, aby členské štáty mohli vyvíjať e, svoje politiky pre kinematografické dedičstvo, ktoré budú súčasťou e, širšieho, širšej politiky podpory filmu. Nemyslím si, že by sme súčasný film mohli vnímať bez toho, aby sme e, poznali napríklad italský, reali- talianský e, realizmus, novú francúzsku vlnu alebo film 20. rokov. No a druhý návrh záverov po oznámení komisie sa bude venovať otázke digitalizácii kinosal, kín, toho sa týka oznámenie komisie aj akčný program, ktoré prídu, čiže myslím, že komisia sa k tomu ešte vyjadrí o chvíľku. No a takisto sa sústredíme aj na to, že prechod na digitalizáciu kín je naliehavý a nutný, tak aby členské štáty mohli vyvinúť svoje sprievodné politiky pre túto digitalizáciu, pretože keď to neurobíme, alebo ak budeme postupovať určitým spôsobom pri digitalizácii, môže vzniknúť určitá priepas digitalizačná. Niektoré kina môžu zmiznúť napríklad. Takže toto sú tie dve hlavné témy záverov, ktoré budú predložené na rade 18. novembra. A pokiaľ ide o filmové vzdelávanie, Francúzska komunita v Belgicku má dlhú e, tradíciu mediálneho vzdelávania. Máme o tom konkrétny dekret, kde sa hovorí o Rade pre e, audiovizuálne mediálne vzdelávanie. E, o tomto sa bude konať kolokvium 2. a 3. decembra ktoré sa volá mediálne vzdelávanie pre všetkých. Je to pod vedením belgického predsedníctva. A tam sa budeme venovať tomu, aby sme vytvorili deklaráciu o mediálnom celoživotnom vzdelávaní, bruselskú deklaráciu. Čiže nebude to zamerané iba na mladých, to je samozrejme dôležité, ale bude sa to týkať aj dospelých, aj tých, čo sú mimo škôl. Tento koncept celoživotného mediálneho vzdelávania je pre nás veľmi dôležitý. Toto kolokvium sa bude konať do 2. alebo 3. decembra v budove Európskeho parlamentu. No a na záver Hovorili sme o tom, aká je dôležitá koprodukcia pre kultúrnu rôznorodosť. Myslím si, že bez koprodukcie by neexistovalo európske kino, európsky film vo svojej diverzite. Niektoré krajiny, napríklad aj Belgicko, majú slabú schopnosť koprodukcie, slabé kapacity na to. Bez koprodukcie jednoducho by sme ani len nevyprodukovali filmy. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem, je to veľmi milé, že ste nás informovali, že začiatkom decembra budete mať toto hm, vypočutie. O, tom sme nič nevedeli a sme veľmi radi, že sme sa to dozvedeli. A pokúsime sa tam zúčastniť. Prepačte, ospravedlňujem sa vašej kolegyni, nebolo to veľmi zdvorilé, zdvorilé z našej strany, ale myslím si, že váš kolega povedal to, čo ste aj vy chceli povedať a myslím si, že váš kolega sa bude na Koreperi byť za tieto myšlienky. Je dobre, že ste to takto povedali a dúfajme, že sa to aj zrealizuje. Ak áno, tak budete veľmi nápomocný partner. No a teraz na záver pani Siver za komisiu. Aviva Silva, vous avez le floor. I've succeeded. Thank you very much, Mrs. Beck. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Začala by som tým, že sa poďakujem Európskemu parlamentu, predovšetkým pani Pakovej, za organizovanie takéhoto podujatia ako to dnešné a za záujem o film, o európsky film, čo je vlastne niečo, čo aj mňa veľmi zaujíma. A viem, že to zaujíma aj veľa kolegov v parlamente. Myslím si, že e, pokrok, ktorý sme zaznamenali, pokiaľ ide o cenu lux a zväčšovanie popularity tejto ceny, je takisto, e, dokazuje e, náš záujem o európsky film. Máme tu veľa, mám tu aj kolegov, ktorí sú z Unitu pre média a zaujímali nás tie nové myšlienky, nové postrehy, ktoré e, tu boli prednesené a ktorým sa budeme musieť venovať aj v kontextu nového programu média a pravdepodobne aj niekde inde v rámci politík komisie, pretože tento záujem je skutočne dôležitý. Ide tu o využívanie štruktúrálnych fondov Kino je skutočne jedinečné, je to umenie a je to zároveň aj priemysel. Je to prepojené s našou identitou, pokiaľ ide o tú obrazotvornosť, ktorú tu dokáže sprostredkovať. Ale nemali by sme zabúdať na významný sektor, ktorý s tým súvisí a to je, že kinopriemysel zamestnáva veľa ľudí. Využívajú sa tu nové technologické výdobytky a podľa toho, čo sme si dnes vypočuli, pokiaľ ide o digitalizáciu, tak to skutočne platí. Je to obrovská možnosť a príležitosť pre nás, ale zároveň je to aj vážna hrozba, alebo lepšie povedané výzva. Táto digitálna revolúcia je skutočne jedinečná, pretože umožňuje strašne veľa vecí. Môžeme urobiť čierno film farebný, môžeme urobiť nemý film filmom so zvukom. Takže sú tu obrovské príležitosti. Ja som zodpovedná nielen za program MIDI, ale takisto aj pre e, gramotnosť v rámci mediálnej výchovy, čiže skutočne ma zaujímalo to, čo tu zaznelo od pána Wendersa. Skutočne som rada, že po tých piatich rokoch E, našej spoločnej spolupráce na tomto projekte, že skutočne hovoríme o ňom aj na úrovni politickej. Je to jedna zo záležitostí, ktorú sa budeme snažiť zaintegrovať aj do nového programu média s väčším dôrazom na e, divákov, pravdepodobne niečo, čo sme v minulosti opomenuli. Spomenuli sa tu festivály, to je takisto niečo, čo podporujeme takmer 100 v rámci Európy. Nechcem zaberať príliš veľa času, ale ukončila by som svoj príspevok tým, že by som požiadala o podporu parlamentu. A dúfam, že budeme aj naďalej spolupracovať tak úzko ako doteraz, pokiaľ ide o verejné konzultácie, keby som skutočne chcela, aby všetci tí, ktorí ešte neodpovedali, odpovedali ale uvedomujem si, že bude pre nás dosť ťažké, aby sme skutočne zabezpečili finančné prostriedky pre kinematografiu v Európe také, aké si kinematografia zaslúži. Máme veľkú konkurenciu a preto sa musíme veľmi snažiť. Ďakujem. Ďakujem, pani Silva. Máme predsedu komisie, ktorý je skutočne oddaný práce pána Wendersa, ale aj ostatných kolegov, čiže dúfajme, že pochopil urgentnosť situácie. Máme komisárku Vasiliu, ktorá takisto vníma situáciu v tomto kontexte, čiže potrebujete všetkých ostatných a upriamiť ich pozornosť, aby nás podporili v našich názoroch, ktoré sme tu dnes prezentovali a v našich iniciatívach. Ďakujem všetkým, ktorí tu dnes boli, za úžasné príspevky. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí boli prítomní a ktorí sa zúčastní na debate. Ďakujem rade, ďakujem komisii. Ešte tri vety, ktoré by som záverom chcela povedať. Pán Wim Wenders hovorí, že musíme veriť v našu predstavivosť, potenciál našej imaginácie musíme uchovať kultúrnu diverzitu, ktorú máme. Musíme ju oslávať. Je to luxus, že ju vôbec máme. A potom táto rozmanitosť bude aj žiť. Musíme ju oživovať tým, že budeme ukazovať filmy, že budeme o nej hovoriť, musíme ich sprostredkovať e, mladým ľuďom, deťom a som skutočne rada, že sa tu spomenulo slovo škola. Máme program, ktorý sa volá Comenius. V rámci kome, programu Comenius táto téma skutočne nájde opodstatnenie. V, nových pro, v novom programe Comenius dúfam, že komisia nás počúva, budeme mať aj e, program Comenius Teacher, čiže ktorý je zameraný na učiteľov, pretože musíme sa sústrediť na učiteľov, aby títo sprostredkovali informácie deťom, ktoré súvisia aj s mediálnou výchovou. Predovšetkým v kontexte našej ceny Lux, je to naše dieťa v rámci Európskeho parlamentu, a táto cena má ohromný ohlas, ale stojí síce aj peniaze. A táto cena nám umožňuje, že sa máme príležitosť zúčastniť aj na vzdelávacom, pretože navštevujeme školy. Tie tri filmy, ktoré sú teraz navrhnuté, môžeme sprostredkovať aj do e, stredných škôl. Tie témy, ktoré sú v tých filmoch pertraktované, sú také zaujímavé, dávajú príležitosť školákom, aby skutočne aby si skutočne uvedomili, e, aké témy sú tu sprostredkované. Napríklad žiť niekde ilegálne, bez papierov. Napríklad, aby si deti uvedomili, že čo to je, keď takáto situácia nastane napríklad v nejakej tureckej rodine, ktorá žije v inej krajine. Nie je to niečo samozrejme, je to ťažký proces, ktorý sa dostane skutočne až do samého jadra rodiny a veľa ľudí trpí, takže sprostredkovať aj takéto témy. Potom tu máme grécko-nemecký film, ktorý zase ukazuje, ako väčšinová, ako väčšinová populácia sa pozerá na menšinovú a je to skôr také malomešťacké a potom zistí tá väčšinová populácia, že vlastne sú na tom takisto ako tá menšinová. Čiže toto sú filmy, ktoré sme vybrali a sprostredkujte ich aj do škôl. Kolegovia už kolegovia nielen z nášho výboru si konečne uvedomili, že týmito filmami môžeme osloviť práve ľudí. A v našom vyhlásení sme sa zasadili za to, že naše e, filiálky, ktoré máme v Berlíne a v ostatných mestách, sa snažíme osloviť ľudí. Nechceme tam iba ukazovať filmy. Počuli sme tu síce aj trochu kritiku, ale e, skutočne je dôležité sprostredkovať tieto informácie a tieto filmy ľuďom a osloviť ľudí, aby ľudia skutočne si uvedomili, že tu máme Európsku úniu, ktorá sa zasadzuje o nejakú kultúrnu integritu, že tu nejde iba o označovanie potravín, o etiketovanie. To je samozrejme všetko dôležité, ale tieto komunikačné prostriedky, ktoré máme a film tu zohráva obrovskú úlohu, na berajú na význam a preto by sme ich mali využívať. A ešte niečo chcem povedať. V parlamente sa snažíme o to, aby sme v rámci externých vzťahov, to znamená v zahraničnom zahraničných službách Európskej únie, že prav, prostredníctvom tejto zahraničnej služby chceme ďalej šíriť našu európsku kultúru. Čiže to je ďalšia možnosť, ako by sme mohli e, v tejto veci e, byť aktívni. Budeme sa snažiť o to, aby nový program Media, Media Mundus, bol tak financovaný ako doteraz. Samozrejme, by som sa tešila, keby sme dostali ešte viac peňazí, ale to je zasa úloha rady tieto peniaze vyčleniť. Teším sa že dnes belgické predsedníctvo dalo jasný signál, že bude v rade bojovať o viac peňazí pre tieto projekty. Ďakujem vám všetkým, ďakujem za zaujímavé názory a podnetné myšlienky. Chcem vás len uistiť, že všetci chceme byť ambasádormi európskeho filmu, chceme ho ďalej šíriť a spoliehame sa na vašu podporu. Našu máte. Čiže ďakujem vám všetkým a stretneme sa 17. novembra. forgot. I want to thank especially our secretariat, Mrs. Piazzoli, and Marisela, and Bertrand Pelletier. These are the tool. Ďakujem týmto ľuďom, ktorí prišli. Postavte sa, prosím vás, ukážte sa. Ďakujeme, že ste prišli a ďakujeme za vašu prácu. se brala